Eh Dobrý deň, prajem. Začneme naše popoludnejšie zasadnutie. Je to už druhé zasadnutie, takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť a dúfam teda, že tí, čo tu nie sú, ešte prídu, ale už 10 minút v podstate čakáme, takže by som vám navrhol, aby sme začali. Vychádzam z toho, že tu nie sú žiadne pripomienky, pokiaľ ide o dnešný program, ktorý bol navrhnutý, takže môžeme vychádzať z toho, že je schválený. Pre vašu informáciu, tak ako je to vo zvyku, utlmočenie bude v 16 jazykoch a takisto matéria zasadnutia je vlastne aj na emittingu a takisto môže sa to sledovať aj na web streamingu. Takisto ste dostali odporúčania koordinátorov elektronickým spôsobom, sú predmetom, e, môžete sa na ne pozrieť, ak nie sú žiadne pripomienky, môžeme ich prijať, takže ďakujem veľmi pekne. A týmto vlastne priamo vstúpime do dnešného programu. Ako istotne viete, tak sme sa rozhodli spoločne v tomto druhom zasadnutí nášho výboru, že by sme trom členským štátom, trom agentúram dali možnosť, aby nám prišli predstaviť organizáciu na národnej úrovni tejto problematiky, ktorou sa my zaoberáme a pozrieme sa na tie tri zóny, ktoré sme si spoločne identifikovali a chcel by som sa teda poďakovať, poďakovať Francúzsku, agentúre ANCES, ktorú tu zastupuje pani Françoise Weber. Ďakujem pekne za to, že ste prišli Takže vy začnete a potom tu máme pani Katarínu Lundberg a pani Elizabeth. Ďakujem pekne, že ste prišli. A ešte tu máme aj za HSE pani Elizabeth Clayton a pán Velakot. Neviem, či som to správne e, vyslovil, ale ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za to, že ste reagovali na naše otázky, ktoré sme vám zaslali. Ospravedlňujem sa, hovorím to takto, e, mali sme teda málo času, pretože máme málo le, krátke lehoty a dúfam, že dodatočné otázky môžu odznieť vlastne v priebehu kola otázok. E, ide tu o tému, ktoré sa venujeme a žiadali sme vás, aby ste odpovedali písomnej podobe a požiadame vás, ak to bude potrebné, ak by ste mohli potom ešte to, čo nestihnete, zodpovedať takisto v písomnej podobe. Takže ďakujem veľmi pekne, ako budeme postupovať. Rozhodli sme sa spoločne, že budeme postupovať inak ako v prvom zasadnutí tohto výboru, pretože vtedy sme vychádzali z princípu ping-pong, to ste už boli informovaní, budeme pracovať na základe reakcie na, vaše, na otázky a teda prvý, ktorý je tu trikrát časový priestor na predstavenie jednotlivých agentúr od 10 až po 15 minút, takže e, máme tri agentúry, Ansenské, a HSE, a potom príde tam možnosť spýtať sa otázok a chcel by som vám pripomenúť, bude tu zhruba dve minúty otázok a dve minúty reakcií a takýmto spôsobom, ak teda poslanci budú myslieť, že tá do odpoveď nie je e, dostatočná, tak môžete to ešte spresniť, ale musíme sa držať toho nášho časového harmonogramu a začneme teda, potom e, dostanú slovo aj koordinátori a potom členovia nášho výboru. Takže bez toho, že by sme to oddelovali, ak to nie sú odlišné otázky, tak môžeme začať. Najprv udelím slovo bezprostredne pani Weberovej na to, aby nám prezentovala tú organizáciu, e, jej agentúry, kde pracuje a takisto aj tie jednotlivé postupy, ako agentúra postupuje. Takže nech sa páči, týmto vám dám slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže ja by som v rámci toho mne udeleného času odprezentovala niektoré prvky organizácie a zdrojov, ktoré vyšlenuje Francúzsko, pokiaľ ide o hodnotenie a schvaľovanie týchto fitofarmaceutických produktov. Neviem, či vidíte e, tú prezentáciu. Takže začneme taký prehľad toho, ako sú prerozdelené úlohy vo Francúzsku medzi ministrom a organizáciou ANCES, pretože máme dve, dva kompetentné orgány. Máme ministerstvo, ktorí sa venujú e, stálom výbore, pokiaľ ide o aktívne látky, takisto aj pokiaľ ide o ostatné témy, ktoré sa dostávajú do tohto stáleho výboru. A potom je to ešte ministerstvo polnohospodárstva, kde v tomto ministerstve sa teda sústredíme na prierezové metódy, takisto aplikácia e, e, smernice a takisto aj výnimky. Ja viem, že sú tu niektoré otázky, ktoré súvisia s tou výnimkou 120 dní, takže to spadá pod pôsobnosť toho ministerstva polnohospodárstva. Takisto opatrenia e, urgentné a takisto inšpekcia kontrola ANCES, to je zasa vedecká agentúra, ktorá sa venuje bezpečnosti fitosanitárnych produktov, tak zohráva úlohu v rámci svojej kompetencií. Máme spravodajcov, pokiaľ ide o evaluáciu aktívnych látok a takisto evaluujeme aj otázku prípravy a, form- a jednotlivé e, látky, predtým, že sa dostane na trh a e, funguje teda od 1. júla roku 2015 a je zodpovedná za to, aby príjmala tieto autorizačné rozhodnutia, pokiaľ ide o to, čo ide na trh a všetky otázky, ktoré s tým súvisia, čiže možné modifikácie alebo stiahnutie povolenia autorizácie. Od roku 2015 takisto máme aj systém fitofarmakovigilancie, to je teda dohľad, k tomu sa ešte vrátim, pokiaľ ide o jednotlivé látky, ktoré môžu mať negatívny dopad. Takisto máme inšpekčné povinnosti, ktoré sú však obmedzené v porovnaní s tou úlohou ministra. To znamená takéto úlohy, ktoré sú rozdelené medzi ministerstvom a touto našou agentúrou. Takže vráťme sa teraz k našej agentúre. ANSES je agentúrou, ktorá sa venuje bezpečnosti sanitárnej, bola vytvorená v roku 2010 a sme výsledkom vlastne fúzie agentúr AFSSA a AFSSLT. E a vykonávame teda také širokospektrálne misie, ktoré sú integrované do toho prístupu One Health, jedno zdravie, a venujeme sa teda viacerým otázkam, ktoré sú veľmi prospešné, pokiaľ ide o evaluačné hodnoty týchto aktívnych látok a fitofarmaceutických produktov. Takže agentúra je zodpovedná za bezpečnosť, za životné prostredie a takisto aj za bezpečnosť pri práci. Takže z tohto titulu sa venujeme aj chemickým látkam, fitofarmaceutikám a biocídom, ako aj veterinárnym látkam takisto je naša agentúra zodpovedná za hodnotenie látok v rámci rámca REACH. Ale takisto máme aj aktivitu, pokiaľ ide o zdravie zvierat, pokiaľ ide prospech zvierat, ale aj E, zdravie rastlín aj pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. A všetky tieto aktivity, napríklad zdravie zvierat, pokiaľ ide o zdravie včiel, toto, sa, toto ide potom do tých hodnotení, pokiaľ ide o fitofarmaceutické výrobky. Napríklad máme laboratórium, ktoré sa špecializuje v oblasti zdravia včiel, ktoré nám napríklad pomáha, pokiaľ ide o evaluáciu fitofarmaceutických produktov. Takže v rámci všetkých týchto misií sa navzájom takto obohacujú tieto informácie v rámci agentúry a je to integrovaný model, ktorým postupujeme. Pokiaľ ide o organizáciu agentúry v stručnosti, toto reflektuje tie jednotlivé polia pôsobnosti, v ktorých sme aktívni, pretože okrem pokiaľ ide o podporné aktivity, máme tu tri ďalšie e, zodpovednosti, to znamená, to je otázka laboratórií, pokiaľ, kde sledujeme predovšetkým, ako som už spomínala, to zdravie zvierat, zdravie rastlín, takisto máme referenčné laboratória na, národni, na národnej úrovni, na európskej úrovni, takisto referenčné laboratória na úrovni e, Organizácie pre zdravie. A ide teda o výskum a takisto sa venujeme to vidíte z ľavej strany, hodnotenie rizika, kde sa venujeme všetkým spektrám rizika, či už ideš chemické alebo biologické, e, napríklad elektromagnetické zóny alebo znečistenie pôdy všeobecným spôsobom alebo niektoré rizika infekčného charakteru. A potom tu ešte máme e, reglementáciu výrobkov, to je zase to druhé zprava e, a to koordinujem ja a tam sa venujeme hodnoteniu autorizácii schváľovania práve týchto fitofarmaceutických výrobkov, ako aj lieči v veterinárstve. A tu máme určité zaujímavé poznatky, ktoré sme získali, pokiaľ ide jednotlivé polia pôsobnosti. Takže aké sú vlastne tie princípy a hodnoty, ktoré e, máme v rámci tejto organizácie, ktoré sú takým grom našej agentúry. Máme tu štyri hlavné princípy fungovania, nezávislosť a neutralita, zabezpečujeme nezávislosť a takisto robíme aj v oblasti prevencie pre, v, kom, v oblasti konfliktu záujmu. Naša práca sa takisto sústredí nielen na internú expertízu, ale aj vo všetkých prípadoch máme externých nezávislých expertov a pre týchto expertov je vlastne otázka záujmu konfliktu záujmov je veľmi dôležitá, preto to veľmi pozorne sledujeme. Ďalší princíp to je transparentnosť. Tam predovšetkým, pokiaľ ide o zverejňovanie e, stanovísk. A tretí princíp, to je dialog a prístup k e, zúčastneným stranám. Tu sme veľmi otvorení to znamená, fungujeme na základe určitej charty otvorenosti našej spoločnosti. Jednotlivé zúčastnené strany participujú na tejto otvorenosti a pokiaľ ide o tie fitofarmaceutické produkty a ich kontrolu, tu zohráva práve v tejto oblasti kľúčovú úlohu. A posledný princíp, ktorý je takisto veľmi dôležitý, to sú tie naše aktivity, ktoré vychádzajú z vedeckej excelentnosti a naše závery rozhodnutia vychádzajú iba teda z dôkazných materiálov výlučne a kladieme veľký dôraz predovšetkým na to, aby sme vysvetlili tie e, dôkazy vedecké, na základe ktorých robíme rozhodnutia, ale takisto vysvetlíme určité neistoty, ktoré aj napriek tým našim hodnoteniam ešte stále pretrvávajú. A je to pre nás veľmi dôležité vysvetliť to, čo vieme, ako aj to, čo, sme, e, to, čo nevieme. A vlastne správa tejto agentúry uplatňuje tieto princípy. Máme teda e, administratívnu radu, ktorá pozostáva z piatich kolegií. Jedno kolegium je také ochranné, potom sú tam zasa odbory a organizácie zamestnávateľov, takisto kolegium, ktoré predstavuje organizácie mimovládneho charakteru a potom ešte od, rozličné profesné organizácie, ktoré participujú vlastne na tomto administratívnom kolegiu. Máme takisto aj vedeckú radu a tá je nezávislá a tá prezentuje predovšetkým, e, teda dozoruje predovšetkým tú metodológiu v našej práci a potom integrujeme dialog s našimi zúčastnenými stranami. Máme tam orientačné, orientačné komisie, na ktorých sú zúčastnené jednotlivé zúčastnené strany a tu sa sústredíme predovšetkým na orientáciu našej agentúry. Takýmto spôsobom uplatňujeme predovšetkým, pokiaľ ide o fitofarmaceutika a otázky, ktoré s tým súvisia, sme zriadili platformu dialogu pre zúčastnené strany, ktorá je skutočne otvorená pre všetky zúčastnené strany aktérov, kde sa vlastne zhovárame o našej metodológii, postupoch pri práci, vysvetľujeme naše výsledky a reagujeme na všetky tie e, otázky, ktoré sa nám kladú. A posledná osobitosť, Máme tu deontologickú komisiu, pokiaľ ide o prevenciu v oblasti konfliktu zájmov, kde je predsedom filozof, ktorý má viaceré kompetencie, tak e, právnu ako aj iné, a ktorý poskytuje deontologickú poradenskú činnosť v prípade prevencie konfliktov záujmov, čo je absolútne dôležité v kontexte dôveryhodnosti našej agentúry. Takže pokiaľ ide o tie fitofarmaceutické produkty, chcela by som tu zdôrazniť predovšetkým spôsob, akým sme zorganizovaní. Odkedy sme zobrali na seba eh, povinnosť hodnotiť tieto výrobky, ktoré idú na trh, eh, tie otázky, ktoré sme tu mali, bolo predovšetkým poukázať na to oddelenie, také prísne oddelovanie medzi hodnotením, evaluáciou a rozhodovacím procesom. A to je vlastne aj to, čo sme zohľadnili v rámci organizácie našej spoločnosti agentúry. Takže napravo vidíte na tej priesvitke, je to smerovanie nezávislé, pokiaľ ide o e- vedecké hodnotenie. To je nezávislé od samotného rozhodovacieho procesu a od tých, ktorí toto rozhodnutie príjmajú. Takéto hodnotenie sa robí v rámci zodpovednosti e, direkcie tohto tohto oddelenia, ktoré, ktoré je zodpovedné práve za takéto nezávislé hodnotenia. keď sa táto evaluácia ukončí, tak tie výsledky sa potom posunú e, riaditeľstvu agentúry na to, aby sa pripravili konkrétne rozhodnutia. A celok týchto aktivít vlastne, vidíte tam ten trojuholník dolu, E, to všetko vedie k hodnoteniu fitofarmakovigilancie a tam vlastne hodnotíme tie nežiaduce účinky fitofarmaceutických produktov, potom ako sa dostanú na takto To znamená, táto fitofarmakovigilancia vychádza z troch typov e, princípov. Máme tu dohľad, sieť dohľadná, to znamená prítomnosť vo vode, vo vzduchu, v pôde, Takže to je systém a sieť, ktorá je veľmi bohatá, pokiaľ ide o kontrolné a dohľadné organizmy. Potom tu máme ad hoc štúdie, takýmto spôsobom sa venujeme niektorým nežiaducím otázkam. A potom je tu ešte aj otázka eh, informácií o týchto eh, nežiaducích otázok, o, o pôsobeniach. A to, je vlastne, to sú informácie pre jednotlivé profesné oddelenia. Takže toto je vlastne to vedecké hodnotenie nezávislé, takisto fitofarmakovigilancia, ktorá hodnotí tieto informácie a objasňuje tie rozhodnutia a takisto samozrejme sa opierame aj vedeckú literatúru a tak ďalej. Toto nezávislé hodnotenie vychádza z validácie zo strany expertov, nezávislého zhodnotenia expertov. To vidíte takisto napravo, to je to CES a to sú tí nezávislí odborníci, ktorí potom hodnotia tú evaluáciu a validujú ju. Takže toto je naša organizácia, pokiaľ ide o výrobky fitofarmaceutické. A teraz ešte pár informácií, pokiaľ ide o aktivity e, e, tohto riaditeľstva. Takže Hodnotíme predovšetkým rizika a e, nebezpečenstva týchto látok, predovšetkým na úrovni prípravy jednotlivých látok a pokiaľ ide o rizika pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, takisto hodnotíme aj efektívnosť a takisto hodnotíme aj tie aktívne látky, kde máme spravodajskú aktivitu pre výrobky, ktoré sa dostávajú na trh. A ako som to už bola naznačila, toto podporuje ten, ten výbor nezávislých expertov a vlastne úzko spolupracuje, pokiaľ ide o medzinárodnú vedeckú činnosť pri rozvíjaní metodológií a štandardizácii postupov, ako aj pokiaľ ide o hodnotenie týchto aktívnych látok samotných. A pokiaľ teda ide o zdroje, to iba v stručnosti, to hodnotenie vychádza teda z nástroja st- teda máme 160 e, odborníkov, ktorí pochádzajú z viacerých oblastí. Sú to chemici, agronómovia, toxikológovia, ekotoxikológovia, farmaceutológovia, epidemiológovia. A takýmto spôsobom sa môžu zriadiť, teda máme 5 komisií expertov, ktoré podporujú všetky tieto procesy a aktivity. Takže na záver, pokiaľ ide o tie kľúčové postupy v rámci našej agentúry, validácia týchto zistení spadá pod zodpovednosť riaditeľstva tejto tejto agentúry a dozerajú na to experti. Fitofarmakovigilancie sa venujeme stále viac na to, aby sme podporovali evaluáciu a dohľad nad týmito ak- Takisto máme aj jednotlivé odporúčania, ktoré sú tu na to, aby vysvetľovali spôsob, akým spôsobom príjmame tie naše rozhodnutia, pokiaľ ide o autorizáciu, schvaľovanie týchto výrobov, ktoré sa dostávajú na trh. A už úplne na záver, pretože obávam sa, že som prekročila ten časový slot, ktorý mi bol pridelený. Na záver by som už povedala iba toľko, tak už to konečne vidíme. Takže takisto verejný register, v rámci ktorého sú zverejňované tieto rozhodnutia. To znamená, máme takúto bázu informácií ohľadne produktov, výrobkov a čo je ešte dôležité povedať, že máme aj e, chartu relácií vzťahov, pokiaľ ide o zúčastnené strany. Ako viete, ako všetky agentúry, máme takúto spoluprácu s všetkými zúčastnenými stranami, či už ide o profesné organizácie, mimovládne organizácie, to znamená všetky zúčastnené strany chcú s nami spolupracovať a sú vlastne súčasťou tohto procesu. A na to, aby sme zabezpečili maximálnu mieru transparentnosti, tak na úrovni deontologického výboru sme, máme chartu týchto vzťahov, to znamená, máme tam určitý register spolupráce s týmito agentúrami, kde vlastne sa sústredíme na hodnotenie spolupráce s týmito organizáciami. Takže pokiaľ ide o tú diskusiu na tomto fóru, pokiaľ ide o otázku ďalších postupov, povedala by som, že z nášho uhla pohľadu tá reglementácia na úrovni Európskej únie poskytuje veľkú mieru zabezpečenia na úrovni bezpečnosti, tak pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o životné prostredie, pravdepodobne je to najlepšie vo svete, alebo jedno z najlepších vo svete, ale zároveň treba aj v tejto oblasti či zaznamenať nejaké postupy. Je dôležité, aby sme si zobrali do úvahy čo možno naj, najčasnejšej fáze všetky nové poznatky, na to, aby sme mohli uplatňovať nové metodológie, pokiaľ ide o kumulované riziká, takisto aj nové postupy, a to hneď odtedy, ako náhle máme nejaké vedecké nové postupy známe. Takisto sa snažíme všetci zlepšovať tú transparentnosť a prístupnosť, pokiaľ ide o hodnotenie dokumentov a údajov, pretože zostávame presvedčení, že sme teda presvedčení, že to sú dôležité podmienky na to, aby naše rozhodnutia a evaluácie boli dôveryhodné. A takisto by sme boli radi, ak by sme zaznamenali pokrak, pokrok pokiaľ ide o zefektívnenie, zefektívnenie dostupnosti takých látok, ktoré sa dostávajú na trh, ktoré splňajú tie kritéria, ktoré sme si stanovali. V súčasnosti máme určite nástroje k dispozícii, ale tie nie sú ešte také účinné, ako by sme si to želali. A takisto tu vidíme veľké rozdiely, pokiaľ ide o výsledky v hodnotení v jednotlivých sektoroch, na my sme zodpovednými, predovšetkým pokiaľ ide o biocídne látky, fitofarmakologické produkty a veterinárne produkty. A vychádzame z tých istých údajov, ale nakoľko tie jednotlivé rámce e, sa líšia, tak tie referenčné hodnoty, ktoré máme napríklad pokiaľ ide o životné prostredie, sa líšia. Takže je to veľmi ťažké vysvetliť, keď máte napríklad určité e, keď máte napríklad nejakú látku vo vode napríklad, tak môže to byť akceptovateľné z jedného pohľadu, ale nemusí to akceptovateľné z druhého pohľadu. Takže je tu veľké, veľká potreba harmonizovať tieto toxikologické parametre. Takže ďakujem vám veľmi pekne a budem samozrejme reagovať na vaše otázky. Ďakujeme veľmi pekne, pani Weber, za vašu prezentáciu. Myslím, že každý pozorne počúval a zaznamenal si vaše poznámky. No a slovo teraz dostane pani Katarína eh, eh, za švédsku agentúru. Ďakujeme vám vopred za vašu prezentáciu. Na 10 až 15 minút. Ďakujem veľmi pekne. yes, uh... Ja by som vám uh, vás chcela stručne informovať o švedskej agentúre uh, pre uh, chemikálie, pokiaľ ide o organizmu, organizáciu a pokiaľ ide o jej rolu v povolovaní pesticídov. Ja sa volám Katarína Lundberg, som vedúca oddelenia a mám na starosti hodnotenie látok a pesticídov. Je tu so mnou aj Elsa Rosén, Eh, oba, obe pracujeme v eh, švedskej agentúre pre chemické látky. Zriadovateľom eh, tejto agentúry je Centrálny úrad pre kontrolu chemikálií založený v roku 1986. Je to súčasť švedskej vlády a je nás skoro 300 v agentúre a z toho asi 10 eh, pracuje na hodnotení aktívnych látok v pesticídoch a asi 35 eh, pracuje na vydávaní povolení pre pesticídy. A potom ešte približne asi ďalších 10 ľudí, ktorí pracujú na otázkach presazovania práva, eh, právnych otázkach, expertíza, koordinácii v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o prácu na pesticídoch. Máme celý rad rôznych úloh. Medzi nimi e, pracujeme na e, právnych predpisoch zameraných na chemické látky, látky samozrejme, potom e, preskúmavame látky, pokiaľ ide o aktívne látky a samozrejme pokiaľ ide o používanie prípravkov na ochranu rastlín a samozrejme takisto vykonávame aj kontroly Agentúra je e, príslušným orgánom pre, e, z hľadiska nariadenia o prípravkov na ochranu rastlín. A okrem hodnotenia reziduálnych hodnot a efektívnosti, takisto robíme všetky hodnotenia rizik a riadenia rizik, pokiaľ ide o e, tieto aktívne látky a prípravky na ochranu rastlín na národnej úrovni. Táto práca je rozdelená na niekoľ, e, medzi niekoľkými oddeleniami a, a jednotkami. Jedna e, jednotka pracuje na aktívnych látkach, tam ide o hodnotenie aktívnych látok, potom celé oddelenie, ktoré pracuje na vydávaní povolení na národnej úrovni pre e, prípravky na ochranu rastlín a potom ešte osobitné oddelenie na presadzovanie predpisov a samozrejme aj E, pracovníci z oblasti e, práva takisto sa zapájajú do tejto práce. Máme celý rád rôznych expertov na rôznych oblastiach, s ktorými spolupracujeme a to je potrebné pri hodnotení. Samozrejme, keď sa pracuje na pesticídoch, tak, sme, e, tak vychádzame z nariadenia, ale Zároveň sa snažíme plniť ciele e, stanovené švédskou vládou. Je celý rad e, environmentálnych cieľov, e, jednak ten generačný cieľ, to znamená odovzdať budúcej generácii spoločnosť, kde tie veľké environmentálne problémy už budú vyriešené vo Švedsku, bez toho, aby sa zvyšovali environmentálne a zdravotné problémy mimo švedských hraníc. A takisto máme Eh, environmentálne kvalitatívne ciele, 16 eh, takých cieľov, z ktorých eh, jedným je netoxické prostredie. A s cieľom dosiahnuť tento, toto netoxické prostredie treba zohľadniť najmä 4 najdôležitejšie faktory. Domnievame sa, že je to jednak znalosť vlastností látok, informácie, ktoré by mali byť dostupné o látkach a chemických produktoch a výrobkoch a e, o vedomosti, teda zabezpečiť, aby sa niektoré e, látky už nepoužívali, treba takisto splňať e, kritéria katov a takisto celkové vystavenie by nemalo byť škodlivé pre ľudí a pre diverzitu. Okrem teda nariadenia sú to tieto ciele, e, ktoré nám udávajú jasný smer, pokiaľ ide o to, ako stanovovať priority našej práce. E, pri hodnotení nariadenia na ochranu rastlín konkrétne, e, zistujeme, že súčasná legislatíva poskytuje vysoké štandardy pre ochranu ľudského a rastlinného zdravia aj zdravia zvierat a zlepšovania životného prostredia na základe harmonizovaných pravidel a predpisov, ale považujeme zároveň za dôležité e, zachovať tieto kritériá e, nepoužívania alebo vylučovania z použitia na základe e, e, vyhodnotenia rizika a princípy komparatívneho hodnotenia a nahrádzania a e, zlepšovať ten systém zón. Takisto by sme privítali určité zlepšenie nariadenia, najmä pokiaľ ide o to, že by malo byť možné uľahčiť vydávanie povolení na nízkorizikové produkty, aby sme a okrem toho, aby treba Ehm, zrušiť hodnotenie jedného reprezentatívneho používania e, zhodnotenia e, aktívnych e, zložiek a zlepšiť postupy, aby sa lepšie dokončovali hodnotenia rizika aktívnych prísad ešte pred schváľovaním a takisto rozšíriť lehoty na vydávanie povolení na produkty a takisto presunúť tú zodpovednosť e, za e, o pravidla ochrany údajov na priemysel. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu. No a slovo teraz dostane pani Elizabeth Clayton na 10 až 15 minút menej jej agentúry. Nech sa páči. Dobrý deň. Dobré popoludne, ďakujem vám za pozvanie na túto výmenu názorov. Volám sa Karin Clayton a som riaditeľka oddelenia pre e, e, chemické látky a e, som tu spoločne so svojím kolegom, ktorý má rozsiahle skúsenosti práve v oblasti kontroly chemických látok a pesticídov. Takže pokiaľ ide o našu agentúru, my sme nezávislým regulátorom pre ochranu zdravia, ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a máme za e, cieľ e, robiť prevenciu e, úmrtí a zranení v Spojenom kráľovstve. A my sme súčasťou vlády a podliehame pravidelnej kontrole. Musíme teda E, splniť niekoľko, e, splňať niekoľko úloh. E, musíme byť nestranní, nezávislí a naša agentúra splňa všetky tieto ciele. Takže pokiaľ ide o naše e, zloženie máme aj externú, e, externú radu e, pre dohľad nad našimi aktivitami a naši pracovníci sú v celej Veľkej Británii, máme ich vyše 700, mnohí z nich vykonávajú odbornú prácu kontrolných pracovníkov podržiavania právnych predpisov. Pracujeme takisto na základe kódexu regulátorov. Keď využívame naše právne e, právomoci. E, samozrejme, snažíme sa postupovať e, primeraným spôsobom a poučať sa z, zo skúseností. A snažíme sa takisto zistovať, aké sú dôvody nedostatkov a hľadať odpovede pre obete takýchto situácií. A takisto vyhodzovať závery z toho, čo sme zistili, takisto, aby sme zlepšovali tieto podmienky do budúcnosti. Pokiaľ ide o nariadenie o pesticídoch, ehm, tým sa zaoberá oddelenie pre ehm, chemické látky a ehm, reguláciu a pokrýva všetky oblasti Spojeného kráľovstva, Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko a samozrejme aj niektoré regióny. Pokiaľ ide o aktivity mimo týchto oblastí, tak tie sa vykonávajú na základe formálnych dohôd a E, my spadáme e, pod e, dohľad oddelenia pre dohľad nad potravinami a chemickými látkami. Pokiaľ ide o naše aktivity, máme tie pravidlá alebo predpisy vlastne všetky zastrešené jednotným spôsobom. Snažíme sa pracovať na legislatíva pre chemické látky, a takisto na základe anglického nariadenia, zboj, e, nariadenia na kontrolu chemických látok Spojeného kráľovstva. Pracujeme takisto na základe REACH a takisto aj na základe nariadenia pre e, obalové e, materiály. A Samozrejme spadajú sa aj otázky dovozu a vývozu chemických látok. Zaoberáme sa národnou legislatívou a snažíme sa transponovať smernice Európskej únie, napríklad e, smernica o chemických látkach a podobne do našej národnej legislatívy. A pracujeme na troch miestach v Spojenom kráľovstve máme vyše 300 zamestnancov, vrátane špecialistov, detských pracovníkov, pracovníkov hodnotenia, politických poradcov, no a potom pracovníkov týmu, ktorý sa zaoberá presadzovaním predpisov. Mm, je tu teda pokrytý celý rad rôznych technických disciplín. Regulujeme eh, sektor chemických látok eh, v celom rade priemyselných odvetví a uvedomujeme si, že chemické látky prinášajú veľké prínosy spoločnosti, ale takisto predstavujú aj veľké riziko pre eh, ľudské zdravie a životné prostredie, takže to snažíme postupovať efektívnym spôsobom a E, tak sa snažíme takisto prispievať k plneniu e, cieľov stanovených vládou, pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia a bezpečnosť. Takže ako nezávislý orgán e, pracujeme na základe čiastočného financovania zo strany vlády a výberu poplatkov od priemyselných odvetví. E, Samozrejme, toto všetko sa rieši transparentne a v súlade s vnútoštátnymi právnymi e, predpismi. Okrem toho vydávame nezávislé vedecké odporúčania na základe práce nášho nezávislého vedeckého e, výboru a výboru pre pesticídy. A pracovníci týchto výrobky borov musia byť nezávislí, nesmú mať konflikt záujmov a e, vyberajú sa na základe verejného konkurzu. E, my e, teda predkladáme správy každý rok. Samozrejme, že sa kontroluje takisto konzistentnosť a efektívnosť našej práce a takisto pracujeme s celým radom zainteresovaných osôb, zohľadňujeme záujmy týchto e, zainteresovaných strán, ako napríklad farmári a podobne. A e, takisto sa e, takisto spolupracujeme s pestovateľmi a mm, organizáciami, ktoré sa zaoberajú riadením a vedením zatravných zalesených, zelených plôch, e, verejných parkov a podobne. Máme takisto stretnutia vedeckého výboru a e, spolupracujeme v rámci e, výboru EFSA a takisto sme zapojení do práce OECD. Takže keď to zhrniem, tento náš prístup k príslušným nariadeniam vychádza z našej nezávislej e, pozície. Snažíme sa e, to všetko združiť e, pod jedným vedením. Máme teda 300 zamestnancov, odborníkov, vedcov, politických poradcov a podobne. A máme obrovské skúseností a sumu e, vedomostí, aby sme mohli reagovať na e, aktuálne žiadavky. Snažíme sa samozrejme vždy plniť svoje úlohy na základe právnych požiadaviek a termínov a v rámci poplatkov, ktoré umožňujú inováciu, najmä riadenie inovácií. pritom sa snažíme zachovávať e, regulačné normy. Máme takisto využívame takisto nezávislé poradenstvo, vedecké poradenstvo zo strany vedeckej komunity, ktorá s nami spolupracuje na základe štátnych pravidel na e, vymenúvanie e, vedeckých poradcov pre náš typ organizácií. Máme takisto komunikačné kanály s žiadateľmi a pochopiteľne veľmi často a pravidelne komunikujeme e, so zainteresovanými stranami. Ďakujem rád odpoviem na otázky. Ďakujem pekne, pani Clayton. A ďakujem všetkým trom agentúram a ich zástupcov a myslím, že môžeme začať diskusiu. Prvý pán Norbert Linca a pani Dehaj otvoria diskusiu a položia prvé otázky. Áno, ďakujem veľmi pekne e, všetkým agentúram, ktorí sa, ktoré sa zúčastnili, e, zúčastňujú tohto podujatia. Ja som e, veľmi rada z prísnosti, podľa ktorou sa riadia, možno najskôr taká transverzálna konštatovanie, keď vidíme, ako sa vykonávajú štúdie a prísnosť vášho riadenia a transparentnosť, ako pomocou aké postupujete, tak sa pýtam, ako možné spochybňovať rôzne vedecké eh, výsledky, s ktorými pracujete. Ja myslím, že veľmi veľký je rozdiel medzi víziou európskej spoločnosti a dôverou, ktorú dáva vašim, vašim eh, štúdiám o povolovaní uvádzania na trh. Takže to je moja taká prvá otázka. Ďakujem pekne sa to, čiže to ste položili všetkým trom agentúram. Myslím, dobre, takže môžeme začať ANSES. Ďakujem pekne, pán predseda. No, je jasné, že sme, sa nachádzame v období, keď e, spoločnosť si kladie veľa otázok e, všeobecnosti k chemickým produktom, životnému prostrediu a fitofarmaceutickým produktom a pesticídom. E, my si myslíme, že každá otázka je legitímna a na všetky otázky treba odpovedať. Je Jasné, že je to pre nás veľká výzva, veľká výzva pre našu agentúru, ale radi to robíme, pretože si myslíme, že ak zaznejú nejaké otázky, tak sú nevyhnutné odpovede, je nevyhnutné, aby sme ich našli a je dôležité, keď je to také eh, keď je to nevyhnutné, eh, tak kontrolovať aj našu prácu a trvať prácu vecou. Ďakujem pekne. Ďalšia odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. No a sú tu rôzne názory na to, ako by sa mal vykladať, ako by sa mali vykladať vedecké názory. No a preto nemáme e, dôvod na spochybňovanie informácií, ktoré dostaneme od priemyslu e, v ich žiadostiach o schválenie. A my vykonávame nezávislé hodnotenia a to robia experti z rôznych oblastí a rovnako porovnávame štúdie s hodnoteniami, ktoré boli vykonané. Takže nevidíme nejaký zásadný problém v odvádzanej práci a v hodnoteniach, ktoré vykonávame. Okrem toho, rôzne štúdie, môžu viesť k rôznym záverom, pretože iba nejaký obmedzený priestor na hodnotenie, ale my máme neustály proces v rámci EFSA a všetky členské štáty môžu prispieť sa prispieva vlastnou expertízou, takže ten proces je naozaj transparentný. My si teda myslíme, že tento proces zaistuje dostatočne silný základ pre prijaté rozhodnutia. Ďakujem veľmi pekne. Pán Wilcott, ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia má najprísnejšie regulačné štandardy, pravdepodobne v celom svete. Máme jasnú legislatívu, jasné usmernenia, ktoré tvárajú mnohí experti celej Európy. My sledujeme tie usmernenia. Detálne naša práca je pravidelne kontrolovaná externe, interne v rámci Veľkej Británii je v rámci iných členských štátov EÚ, v rámci EFSA a ECHA, Európskej agentúry pre chemikálie. A my usmernenia dodržiavame a naše závery sú dané transparentne, môžu ich napadnúť tak žiadatelia, ako aj všetky zainteresované strany. Ako povedali kolegovia z ANSES, chceme zlepšovať naše procesy, takže naše rozhodnutia my jednoznačne ehm, podporujeme. Ďakujem veľmi pekne. No a môžeme nadviazať Bart Stasa ako spoluspravodajca. Nech sa páči, môžete položiť vašu otázku. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja ďakujem zástupcom členských štátov za ich eh, prezentáciu. Eh, článok 11 odseka 2. Tam sa hovorí, že členská krajina, eh, ktorá je spravodajcom, musí vykonávať nestrané a objektívne, objektívne hodnotenia. Ja sa chcem spýtať na otázku 69, že informácie sa v podstate len preberajú, tie, ktoré predloží žiadateľ a čo sa stane mm, v takom prípade, sú nejaké iné informácie, to len vtedy, keď je to ide, je identické. Veľká Británia hovorí, hovorí že my sa snažíme zistiť, kde je copy-paste, no a zelené polia, kde sa a, označujú rozdielne, rozdielne e, tvrdenia informácie. No ak sa nič, nič necituje z toho, čo predloží žiadateľ, ako môžete tvrdiť, že to je transparentné a nezávislé. Po druhé, no, predpokladu, že nie ste spravodajcom ako členská krajina a vidíte, sledujete eh, alebo vidíte pracujú členského štátu ako spravodajcu, čo s tým robíte, vnímate to alebo kontrolujete to, alebo vnímate to ako niečo, čo prebehlo správne a eh, nedáte tomu žiadne ďalšie pripomienky. Sú aj prípady, eh, kde boli vyjadrené e, pripomienky k práci členských štátov. Ďakujem pekne. Pán Mesie v mene agentúry ANSES. Mm, ďakujem. Práca, analýzy údajov a návrhy žiadateľa e, to nariadenie vyžaduje od žiadateľa, aby vykonal štúdie a rezume. Takže spravodajské štáty musia zanalizovať e, štúdie a keď nejaký protokol zo štúdie je, e, keď sa vypracuje, tak e, sa uchováva. čo, čo sa týka analýzy údajov a výkladu, tak v tomto bode treba byť veľmi opatrný a ísť skutočne do detajlov údajov a v týchto otázkach e, sú modifikácie. No, takže cieľom je venovať náš čas a práci, e, hĺbkovej analýze a redakčnej úprave dokumentu, ak to rešpektuje výsledok štúdie, tak to môže zostať v správe ak eh, členské štáty, alebo keď hodnotíme prácu spravodajského členského štátu, tak máme prístup k práci eh, spravodajského členského štátu a túto prácu analizujeme. Online sú mnohé komentáre členských štátov k práci spravodajcu, eh, takže my robíme detailnú analýzu a v prípade prípade potreby sa vrátime k tým e, základným pôvodným údajom. Takže členské štáty robia detálne pripomienky a tie nástroje sú transparentné a sú uvedené na stránke EFSA. Ďakujem pekne, ďalšie agentúry. Súhlasíte s týmito tvrdeniami? Pani Lundberg, chcete niečo doplniť? Chcete doplniť niečo? Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rada dodala, že vždy vykonávame nezávislé hodnotenie dokumentov, ktoré predložia spoločnosti. Existujú veľké rozdiely v kvalite a ich správach. No a keď vidíme, že žiadateľ predložil dobrú správu, tak z tých dokumentov môžeme citovať. A sa vrátiť k textu samotnej štúdie, ak myslíme, že jasne opisuje štúdiu. Ale sme veľmi opatrní, aby jasne povedali, čo je zo štúdie, čo pracovali žiadatelia, čo sme vypracovali my ako spravodajcovia každej situácii, máme nezávislé hodnotenie, máme trochu iný prístup k hodnoteniu, môžeme hodnotiť závery, ale aj v samotnej štúdii môžeme pomôcť, eh, použiť na to, aby sme skontrolovali, aká je vlastná situácia a ešte zameriavať na niektoré konkrétne oblasti, hĺbkovo, ale že vyčkáme na celé hodnotenie nejakej inej krajiny. V bežných okolností sa sústredíme na špecifické kritické oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcete to doplniť ešte? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky hodnotenia sú detailne revidované našimi kolegami v členských štátoch. My do veľkého, my detailne študujeme štúdie, ktoré boli vypracované. Ak žiadateľ dobre zhrnul základné údaje, tak radi ich použijeme v našich dokumentoch, čo sa týka výkladu údajov, tak jasne hovoríme, tak ako povedali aj kolegovia, že to je vstup Veľkej Británie, hodnotenie rizik. To sa mm, stáva, dostávame pripomienky od ďalších členských štátov a musím odpovedať na všetky otázky a zvažujeme to veľmi opatrne. Takže tu skutočne vysoká miera kontroly, niekedy kvôli účinnosti, efektivite a v Trine často tak použijeme rovnaké slova ako predložili žiadatelia, tak ako to e, vyžadujú od nás usmernenia. Áno, používame toto, je fakt. Ďakujem, ďakujem pekne. Bart, nejaká doplňujúca otázka? Ďakujem veľmi pekne. E, otázke 69 vidím tri rôzne celé metódy. Copy a paste sa preberá od, eh, od žiadateľa alebo nie. Myslíte, že je dôležité vytvoriť spoločné pravidlá, eh, ktoré stanoví EFSA 28 členských štátov na to, aby sa zaistilo, že všetci budú dodržiavať rovnaký postup, keď ide o použitie faktov. Odpoveď bola jasná Eh, švedské agentúry, čo ste povedali, eh, odpovedali písomne, ale nie ústne. keď niečo preberiete od žiadateľia, tak vždy sa to cituje v, korektne v úvodzovkách. Ďakujem pekne, pani Lundberg. Áno, ďakujem pekne. Eh, ja začnem prvou otázkou o spoločných pravidlách. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá myšlienka Myslím, že v všeobecnosti existujú eh, mnohé zlepšenia formátu dokumentácie existuje spôsob, ako zefektívniť a zjasniť cena, čo sa týka našich vlastných eh, správ, tak eh, princíp je taký, že prejdeme si štúdie, A keď nájdeme nejaké znenie, ktoré pokladáme za užitočné, má dostatočnú kvalitu, a nevieme to napísať lepšie, tak um, to skopírujeme. A keď chceme ukázať jasne, že toto je niečo, čo tvrdí žiadateľ, tak to dáme do úvodzoviek. Ale môže to byť tiež text, ktorý spĺňa naše požiadavky, tom, ako by sme my niečo vyjadrili. Takže môžeme urobiť obe veci. Takže niekedy to skopírujeme, eh, dáme do úvodzoviek a niekedy to použijeme ako náš vlastný text. Ale každom prípade najskôr robíme nezávislé hodnotenie a použijeme ten text iba vtedy, keď my ako spravodajcovia by sme aj ten text podporili. E, ďakujem pekne. Myslím, že to e, no, teraz stačí. Sese. Čo sa týka spoločných pravidel, zdá sa vám to e, dobré odporúčanie, návrh. Pani Weber, ďakujem pekne, pán predseda ja som pochopil z toho, že základom sú pracovné metódy, ktoré sú identické a, to je, a existujú rozdiely vo forme, spôsobe, ako to chápe čitateľ a som si istá, že ešte treba dosahovať istý pokrok v oblasti formátu a prezentácie. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, že by sme úplne e, podporili spoločný prístup, aby som pri toho, čo predložil aplikant, teda žiadateľ a to ako interpretuje členský štát. Ďakujem pekne a rovnako k postupu k tomu základu. Ja myslím, že sa porovnajú rôzne metódy, pretože vy hovoríte, že to je rovnaká metóda ja nie som si istý, že na tom eh, základe eh, rozmetovalo, takže vy hovoríte, že porovnávajú rôzne metódy na to, aby sa dali predkladateľ návrhy na zlepšenie eh, procesu a homologizáciu. A ja si myslím, tým sa musíme v práci zaoberať. Hm, ďakujem pekne. No a, slovo dostáva Marka Tarabela. Zastupuje tým spravodajkyňou e, SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera sme sa zhovárali s tým spravodajcom pánom Bonafejom. Ďakujem za reakcie na tie otázky, ktoré boli zaslané. Bolo ich 72, ale po prečítaní si týchto odpovedí neboli veľmi jasné, takže nás zaujíma predovšetkým transparentnosť metodológia, ktorá sa používa na to, aby sa vybrali teda pri výbere jednotlivých štúdí, ktoré umožňujú jednotlivým národným vládam na to, aby si urobili mm, mienku a stanovisko. Takže pokiaľ ide napríklad o otázku 3, pokiaľ ide o národné úrady, nebolo by dobré uplatniť také nástroje, ktoré by išli smerom k štandardizácii v rámci postupu, pokiaľ ide o vedecké štúdie, pokiaľ ide napríklad o výmenu overených postupov medzi jednotlivými štátmi. To znamená, je tu dialog s členskými štátmi na to, aby sa prijal takýto pragmatickejší, uniformnejší prístup medzi jednotlivými členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, je to zaujímavé, pretože zdá sa, že ideme stále hĺbšie a hĺbšie. Takže teraz dostanú slovo naši hostia. Nech sa páči, pán Mercier. Pokiaľ ide o štúdie, nakoľko teda ide o štúdie, ktoré sú zverejňované v, vo vedeckej literatúre, akým spôsobom sa tieto berú do úvahy, treba povedať, že treba ich brať do úvahy, treba ich analyzovať, treba ich harmonizovať, tieto analýzy, ktoré vlastne sa dajú vyvodiť z týchto štúdí. To znamená, ide o prácu, ktorá je komplexná, pretože tie štúdie sa realizujú na základe jednotlivých postupov, ktoré možno nie sú vždy pripravené tak, aby sa to metodologicky sústredilo na hodnotenie rizik. To znamená, tie prvky, ktoré sú obsiahnuté v tých štúdiách, môžu byť rôznej povahy a preto treba, spustiť, preto treba analyzovať tieto štúdie. To znamená, EFSA e, začala v spolupráci s členskými štátmi E, vypracovala teda usmerňovací dokument, ktorý aplikujú členské štáty, pokiaľ ide o výskum v oblasti vedeckej literatúry a pokiaľ ide o kvalitu týchto štúdií. A na základe tých jednotlivých kvalit týchto štúdií sa potom môže samozrejme obsiahnuť jeden či dva prvky aj do jednotlivých hodnotení v rámci týchto štúdií. To znamená, je to práca, ktorá je ešte pred nami, relatívne dlhá, musíme sa tomu venovať, aby sme dosiahli lepšiu harmonizáciu a môžeme zdôrazniť aj to, že pri niektorých látkach je vlastne, sú tie štúdie veľmi dôležité, takže to obohacuje vlastne to hodnotenie samotné, ale treba takisto povedať, že e, treba, vyžaduje si to čas tá analýza samotná a pokiaľ ide o tie údaje o týchto látkach, nie sú veľmi početné. Niekedy sa to ľahšie analýzuje, ale v každom prípade to obohacuje e, tie Eh, jednotlivé vstupy v tých štúdiách. Takže máme pred sebou ešte prácu, ktorá je dôležitá v oblasti analýzy týchto jednotlivých štúdií vedeckej literatúry. Ďakujem pekne pani Lundbergová. Je otázka harmonizácie. ktorá vlastne si už vyžaduje určitú koordináciu a harmonizáciu. Ďakujem pekne. Naše hodnotenie je také, že legislatíva vlastne už samotná znamená, že tie hodnotenia sú veľmi harmonizované. Tam sú jasné požiadavky, pokiaľ ide o konkrétne informácie. To znamená, priemyselné odvetvia vedia presne, aké štúdie by sa mali predkladať a ďalej sa tam takisto uvádza, že ktoré z tých usmerňovacích odporúčení v rámci OECD by sa mali aplikovať. A ak sú tu ešte dodatočné štúdie, tak treba predkladať samozrejme aj, treba zabezpečiť aj prístup k týmto literatúram. A pokiaľ ide o tie usmernenia zo strany OECD, tak sú tu ešte ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú hodnotenia týchto štúdií. Takže ten rozdiel ktorý tu vidíme, súvisí pravdepodobne so skutočnosťou, že tu máme odlišných odborníkov v jednotlivých oblastiach a ak máme nejaké konkrétne výsledky v štúdii, tak by som vychádzal alebo vychádzam z toho, že tu došlo k hodnoteniu, ktoré bolo uniformné, ale ak tu máme rozdielne alebo ťažko interpretovateľné nejasné výsledky, tak práve tam nastane diskusia. Ale to preto, že máme rôzne odborné postupy a vníma sa to teda z viacerých zorných uhlov, ale vo všeobecnosti aspoň mne sa zdá, že tak legislatíva ako aj pravidlá znamenajú toľko, že tu máme harmonizovaný spôsob riešenia týchto otázok. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo HSE, nech sa páči. Máme štandardizovanú metodológiu, máme usmerenia zo strany OECD, máme dobré postupy na úrovni laboratórií, pokiaľ ide o realizáciu štúdií, ktoré súvisia s bezpečnosťou. Takisto máme dobré experimentálne usmernenia, pokiaľ ide o efektívnosť týchto štúdií a máme viaceré usmerňujúce dokumenty, ktoré sa využívajú prostredníctvom EFSI alebo prostredníctvom e, ďalších organizácií európskych a tam je jasne ukotvený napríklad spôsob a aj samotná analýza takýchto štúdií Takisto tam je špecifikované, akým spôsobom sa poskytujú výsledky. A v jednotlivých členských štátoch členské štáty používajú štandardizované modely a usmernenie zo strany EFSA o tom, akým spôsobom sa využívajú tie údaje z týchto štúdí na to, aby sme mohli prejsť v tej predikčnej fáze. Takže je to štandardizovaný postup a tak ako povedali aj moji kolegovia, my všetci využívame rovnaký harmonizovaný postup ale pokiaľ ide o vedu ako takú, vždy tu je určitá premenná variabilita, takisto je tu určitá neistota, pokiaľ ide o výsledky, nikdy nie je vždy absolútne vo vede a posudzovanie tejto variability a neistoty je jednoducho veľmi komplikované a EFSA tu preto začala byť e, vedúcou čo do úlohy, pokiaľ ide o pomoc členským štátom na to, aby tu bol harmonizovanejší prístup v oblasti interpretácie práve tejto variability. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Pieka, ktorý tu je na mesto pani McIntyre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Uh, uh za e, to, že ste prišli. Budem hovoriť za pani McIntyre, ktorá má teraz e, dôležité povinnosti, nemôže byť s nami momentálne. Mám otázku. A to najmä na e, švédsky príslušný orgán. Vo vašej písomnej odpovedi sa hovorí o troch, o, o, kde sa hovorí o potrebe troch zón. Vy hovoríte o tom, že tie existujúce zóny sú možno príliš veľké. A potom je tam ešte problematik požívania e, skleníkov v tomto systéme zón. Ako toto môže obstáť e, v tom budúcnom systéme vzhľadom na e, tie súčasné environmentálne a klimatické podmienky. Zastupcovia Spojeného kráľovstva a Francúzska by mohli podrobnejšie odpovedať, e, to znamená nad rámec e, písomnej odpovede, a to v súvislosti s nariadením a rokovým nariadením nariadení 11.07.2007. Merci, Madame Rosen. Um, ehm, so... Áno, ďakujem, pani Rozen. My to chápeme tak, že to závisí od klimatických a poľnohospodárskych podmienok, tie rozdiely medzi jednotlivými krajinami v Európskej únii. To znamená, to rozloženie e, pracovnej záťaže znamená potrebu rozdeliť to na rôzne zóny tak aby sme sa mohli podeliť o prácu na veciach, ktoré sú podobné. Takže jeden e, štát sa môže ujať jednej zóny a aby to hodnotenie bolo čo najefektívnejšie. Chceme to za, e, založiť na členskom štáte, ktorý má podobné klimatické podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu odpoveď, takže budeme pokračovať. Nech sa páči pani Risa ALDE. Ďakujem pekne. Áno, taká poznámka, ktorú by som do toho vniesla, pokiaľ ide o inšpekciu z DG Sante, tam sa e, zistilo zhruba 3% miera týchto schvalovaní, schvalovacích procesov. Čo o tom viete a ako by ste to vysvetlili? A druhá otázka, Máme tu napríklad problémy, pokiaľ ide o polnospodárskej oblasti a pokiaľ ide o povolovanie pesticídov, akým spôsobom vaše organizácie berú do úvahy eh, tu, tento princíp ochrany biodiverzity. A tretia otázka, snažím sa dodržiavať čas, pokiaľ ide o výnimky, s ktorými sa počíta v článku 53, pokiaľ ide o urgentné situácie, napríklad u nás v Belgicku, pokiaľ ide o zneužívanie, tam dochádza k multiplikácii týchto prípadov, napríklad pokiaľ ide o chlo, chloropriklín, tam treba povedať, že sa to nedá vyargumentovať, tie výnimka nejakým spôsobom. To znamená, sú tieto výnimky povolované na základe nátlaku zo strany ministerstiev alebo na základe odporúčania vašich agentúr? A potom ďalšie otázky v rámci druhého kola. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, môžete reagovať. Máme tu tri otázky. <clears throat> Pani Rejs sa spýtala otázku. Nech sa páči. Neviem, ako by som reagovala na tú prvú otázku, pretože by som potrebovala sprecíznenie, pokiaľ ide o citované pravidlo, ktoré si tu spomínali. Jednoducho neviem si spomenúť automaticky. A pokiaľ ide o ochranu biodiverzity, treba povedať, že sa berie do úvahy v rámci toho hodnotenia, pretože my berieme do úvahy, pokiaľ ide o aktívne látky a pre každú prípravu aj dopad na životné prostredie, na faunu a flóru, to znamená, pokiaľ ide o organizmy v pôde, vo vode, vtáky, e, stavovce, a teda všetky organizmy, to znamená, berieme do úvahy biodiverzitu. V tomto kontexte, pokiaľ ide o tú fitofarmakovigilanciu, tam sú mechanizmy dohľadu takisto také, aby sme sa pozreli na tie negatívne dopady, ktoré neboli zohľadnené v chvíli e, tej evaluácie samotnej. A pokiaľ ide o výnimky, ja si myslím, že tá situácia by sa mala analyzovať za jednotlivé členské štáty. Pokiaľ ide o e, tie jednotlivé výnimky, treba takisto o sebe pozrieť. V tejto chvíli ešte nepozeráme na úroveň validnosti všetkých týchto výnimiek ako celku. Ak si môžem dovoliť otázku, pokiaľ ide o tie výnimky, ako predseda si dovolím otázku, treba povedať, že sa líšia medzi členskými štátmi. Napríklad máme členský štát, napríklad Francúzsko, ktoré poznám dobre, tak tam sú tie, eh, tam treba povedať, že tie rozdiely sú veľké, takže to je iba poznámka z mojej strany. A pani Lundberg, nech sa páči. Mm. Áno, no, ďakujem. Nož, na prvú otázku neviem presne odpovedať, neviem presne o čo tu ide, ale pokiaľ ide o ochranu biodiverzity, hodnotenie environmentálneho rizika obsahuje identifikovanie najcitlivejších organizmov a e, v prípade týchto organizmov vykonávame štúdie a zaoberáme sa mierou účinkov. A to znamená, do akej miery nevidno účinky. A táto miera, táto úroveň sa potom kombinuje s faktorom neistoty, ktorý by pokryl ten rozsah citlivosti medzi rôznymi druhmi a takto získavame, e, dosahujeme dostatočnú ochranu biodiverzity. A tú poslednú otázku, predznám sa, neviem. Thank you, Chair. Again. Ďakujem. I ja si takisto ako ostatní kolegovia nie som vedomý porušovania pravidel. Snažíme sa plniť právne termíny stanovené legislatívou a 93,9 povolení alebo zamietnutí sa nám v Spojenom kráľstve podarilo urobiť e, v rámci lehoty. Takže nám to nie je úplne jasné, tá prvá otázka. A podruha, tá druhá otázka, podobne ako kolegyňa zo Švedska povedala, A my posudzujeme samozrejme tie e, necielové organizmy ale e, členské štáty ešte nemajú harmonizované usmernenia v, tomto oblasti, v tejto oblasti. A pritom samozrejme e, posudzuje veľmi, veľmi dôsledne tie interakcie medzi jednotlivými úrovňami. A potom e, článok 53, tie nalihavé povolenia, to veľmi, veľmi vážne berieme v Spojenom kráľovstve. A musí ísť o nebezpečenstvo, ktoré sa nedá kontrolovať ináč. A to povolenie musí byť obmedzené, kontrolované. My to vysvetlíme vo svojich odpovediach, ale chcem objasniť, že každé hodnotenie, že, v každ- že pri každom, každej žiadosti teda uznávame, že môže byť výnimka alebo že sú riziká, a, ktoré sa neriešia rovnako pri komerčných povoleniach. Takže vždy sa to skúma zo strany e, výboru nezávislých expertov pre pesticídy a pred vydaním povolenia potrebujeme povolenie ministerstva. To je veľmi teda dôkladne skúmané. Tá organizácia potom musí následujúci rok sa zasa vrátiť, zasa podlieha kontrole, takže nedá sa hovoriť o tom, že by nebola kontrola. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pani Rís. Možno by ste mohli ešte sprecízniť tú vašu otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Oceňujem to, že expert z Británie reagoval na moju otázku. Pravdepodobne som sa nespísala veľmi jasne, prečo sa niekedy využíva ten článok 53, niekedy pozitívne, niekedy negatívne, pokiaľ ide o tie výnimky. Môžete možno odpovedať aj v písomnej podobe. Pokiaľ ide o tie údaje z toho 91. roku, môžem vám spomenúť publikáciu DG Sante, je to expečná jednotka, eh, DG pre zdravie zistila, že 93% povolení etanolu v tých pravidlách Európskej únie neboli implementované, alebo tieto autorizácie schvaľovania sú na historickej úrovni a nebolo to doteraz spomenuté tak, ako to bolo doposiaľ. Môžem vám túto otázku poslať písomne, ale istotne viete, že tretina týchto prípadov schváľovaní jednoducho nebude jednoducho v rámci tej legislatívy, ktorú my máme už v platnosti zhruba 20 rokov. Tak ak súhlasíte tento návrh, môžeme robiť písomnú výmenu reakcií, pretože to je konkrétna otázka, ktorá si pravdepodobne zaslúži, aby bola zodpovedaná jasným spôsobom, pretože ide o veľmi konkrétnu, detailnú otázku, takže takýmto spôsobom budeme pracovať na tejto téme. Nech sa páči pani Azekamp. Ďakujem, pán predsedajúci. Otázka voľby, slobody voľby zo strany spoločnosti predložiť e, žiadosť laboratóriu alebo štátnemu orgánu svoj, v štáte svojho výberu. Táto sloboda výberu nemôže to viesť e, nakoniec k konkurencii medzi národnými orgánmi? Odpoveď, ktorú sme na túto otázku dostali, bola mierne povedané vyhýbavá. Ja by som sa ho eh, chcela dopracovať ku konkrétnejšej odpovedi. To znamená, čo všetko musí spoločnosť posudzovať pri výbere krajiny. Zdá sa, že otázka sa týka všetkých troch agentúr, takže teraz dostane slovo buď pani Weberová, alebo pán Mercier, nech sa páči. Pani Weberová? Nehádajte sa, nech sa páči, pán Mercier, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Tie pravidlá, aj keď sa vám možno zdajú, alebo to pravidlo, ak sa vám zdá možno nejasné, tak treba povedať, že to je e, pravidlo, ktoré akceptujú jednotlivé členské štáty. Je to dôležité aj pre priemyselné a To znamená, priemyselné odvetvie si vyberie jeden členský štát, pokiaľ ide o autorizáciu nejakej novej aktívnej látky. A takisto priemysel samotný očakáva, aby tu bola určitá otázka predpoveda- predpovedateľnosti, aby, sa, aby došlo k návratu investícií v prípade výskumu. Takže treba tu pred, vedieť predpovedať určitú lehotu. A ak sa tu nájde nejaký problém, tak potom členský štát poukáže na to, že tu je problém a a, treba po- a vtedy zareaguje, takže vlastne e, sú tu problémy, pokiaľ ide o využívanie tejto látky v porovnaní s pravidlami. To znamená, sú tu pravidlá, ako náhle napríklad členský štát alebo francúzske je kontaktované na to, aby ho ustanovili za spravodajský členský štát, a v prípade konkrétnom, že členská krajina, ktorú oslovia, nie je e, v stave reagovať na tieto požiadavky, tak sa potom spomenie, že by tá lehota mohla byť oddialená. Sú tu po prípade ešte ostatné členské štáty, ktoré môžu byť oslovené, aby boli určené za takýto spravodajský členský štát. A pokiaľ ide o prístup na trh v súčasnosti, môžu e, povolenky na trh byť vydané iba vtedy, ak je schválená takáto aktívna látka, pretože schválenie tej aktívnej látky potom umožní e, schváľovanie prístupu týchto látok na trh. To znamená, nie je to nejaký privilegovaný prístup na trh, pokiaľ ide o vybranie si toho či oného členského štátu. Iba 30 sekúnd z mojej strany. Hovoríte tu o pravidle, ale hovoríte o kolegislátoroch, to znamená, Naša otázka je, či vy ako agentúra si myslíte, že je legitímne, že priemysel, priemyselné odvetvia si v podstate vyberajú už na úrovni tých povolení takýto spravodajský členský štát. Myslím si, že toto bola skôr tá otázka, ktorá tu bola, pretože my chceme po prípade e, sa dostať do takej situácie, modifikovali tie pravidlá a preto sme sa obrátili na vás. A to je vlastne aj tá otázka, keď, sa, keď si môžem dovoliť sprecizniť tú otázku pani Hazekampove, myslím, že v tomto duchu bola tá otázka aj stanovená. Ale môžete sa nad tým zamyslieť. Niektorí z nás sa zamýšľajú nad tým, že prečo v niektorých prípadoch je to priemysel, ktorý si e, stanovuje členský spravodajský štát a v prípade inom je to zasa inak. A prečo a preto by nás zaujímali vlastne stanoviska a pozície vašich agentúr, či to prekvapuje vás alebo nie, a ak áno, tak prečo. Nech sa páči, mhm. pani Lundberg, to je taká, tá istá otázka aj pre vás. Prepáčte, že som to trochu takto dovysvetlil. Nie je to moja úloha, len som to chcel trochu objasniť. Ďakujem. prípade nových e, žiadostí sa môže vybrať e, členský štát a distribúcia a rozloženie práce medzi rôznymi e, členskými štátmi to robí príslušný výbor. V prvom rade tu rozhoduje členský štát na základe toho, aké má zdroje k dispozícii, aké má možnosti a ujať sa nových subjektov. Vo Švédsku sa zaoberáme len obnovením, obnovovaním. To znamená, nové žiadosti vôbec neakceptujeme, ale predpokladám, že spoločnosť by si chce, mohla vybrať jeden členský štát skôr než iný, na základe dostupných, e, dostupnej expertízy napríklad v, v konkrétnom členskom štáte a jazyka a na základe napríklad minulých kontaktov a dobrej spolupráce z minulosti. Ako povedalo Francúzsko, pre spoločnosti podľa mňa je dôležité, aby boli oboznámené s postupom. Náklady na uvádzanie na trh e, týchto látok sú veľmi vysoké. Takže v e, spoločnosti sa snažia uviezť produkty na trh rýchlo. Vyberajú si teda členské štáty, e, ktoré e, riešia tie žiadosti čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete reagovať. Trvanie patentu na nové látky asi 15 rokov 8 až 9 rokov z tohto, e, tejto doby trvá, kým sa vygenerujú požadované údaje. 150 miliónov eur to stojí približne. Ak ste už e, dospeli k 9. roku, už sa blížite ku konciu patentu, e, chcete, teda, chcete mať návratnosť investícií. A preto bude spoločnosť hľadať taký štát, ktorá môže efektívne e, e, vyhodnotiť takú látku a rýchlo to spracovať. A dúfa, že sa čo najrychlejšie dostane na trh s touto látkou. Preto je v legislatíve právna lehota okolo dvoch týždňov a rôzne ďalšie e, lehoty v prípade tých postupov pri aktívnych látkach. A hodnotenie zo strany členského štátu je takisto e, predmetom internej kontroly zo strany 27 e, štátov, F, zo strany EFSA a potom zo strany príslušného výboru. Takže um, od toho závisí, ako ten žiadateľ postupuje. A všetko je to samozrejme štandardizované. Všetky členské štáty by mali teda dospieť k podobným eh, výsledkom. Samozrejme, treba diskutovať to, čo je nejasné. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Pedečín. Nech sa páči. Prepáčte, ešte pani Hazekam, chcete doplniť? 30 sekúnd, nie viac. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručná otázka nadvezujúca na tom, čo sa povedalo Hovorili ste o predvídateľnosti, lehotách, efektívnosti pri nových eh, žiadostiach, ktoré, ktoré, ktoré treba riešiť rýchlo. Potom aj napríklad otázka kontaktov a eh, príslušným laboratórium už v minulosti. To by mohol byť dobrý dôvod na to, aby sme si nezvolili krajinu, ktorá pôvodne hodnotila túto látku v prípade obnovy povolenia. Chcel by som teda od príslovných organizácií e, počuť, e, e, či je to tak, že si spoločnosti volia iné laboratória pri obnovení. Pravidlo hry je také, že ak tých 30 sekúnd nevyužijete, tak tie máte k dispozícii nie na to, aby ste sa spýtali inú otázku, pretože ak to budete takto robiť, tak sa nám ťažko ten čas ustráži. Prosím vás pekne, ak máte druhú otázku, tak si ju nechajte do ďalšieho kola ako spravodajkňa, pretože ak nie, tak sa nám nepodarí dať slovo všetkým. To znamená, tých 30 sekúnd vám dávam ako členom na to, aby ste objasnili vašu otázku, ak vám nebola zodpovedaná dostatočne jasne. Nie je tu na to, aby ste sa pýtali ďalšiu otázku, pretože ak to budete robiť, tak jednoducho sa nám to celé rozpadne. Takže prosím vás pekne, ponechajte si tú vašu otázku pre ďalšie kolo ako koordinátorka, pretože druhé kolo bude nasledovať. Ďakujem pekne. Ide o to, aby sa mohli všetci vyjadriť. Teraz zostane slovo pani Ona, no nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne aj tým trom agentúram za ich prezentácie. Tak ako to povedala EFSA, úloha členských štátov spravodajských je tá, aby po, po, potvrdili, či na 100% sa výskum urobil správnym spôsobom a či tie informácie, ktoré žiadateľ dodáva vo forme literatúry vedeckej, sú skutočne presné. Avšak BFR vychádza z toho, že treba do tej správy, napríklad pokiaľ ide o glyfostát, dať ešte zhruba 100 strán, e, ktoré vychádzajú z dokumentov, ktoré donila práve priemyselná sféra. Takže moja prvá otázka ako francúzska sa týka práve francúzskej agentúry. Vy ako národná agentúra ste robili rovnakú vec, napríklad pokiaľ ide o rámec poskytovania autorizácií v prípade aktívnych látok Okrem toho BFR vychádza z toho, že nezávislé štúdie mali zlú kvalitu, z čoho vzýšlo, že e, glyfosát má negatívny dopad na zdravie. A druhá otázka pre všetky tri otázky, ktoré sú podľa vášho názoru vedecké kritéria, na základe ktorých takáto štúdia môže byť považovaná napríklad za štúdiu, ktorá má zlú kvalitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Weber za francúzsku agentúru. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako sme už vysvetlili, preskúmanie konkrétnej zložky, ktorú predloží priemysel, spočíva v dvoch bodoch. To znamená, vychádzame z kľúčových základných údajov, tak ako to je uvedené v zložke, to znamená predložia nám takúto správu a sledujú nás, či my súhlasíme s jednotlivými závermi, s každým riadkom interpretáciou tejto správe. A my sa k tomu vyjadríme, až keď súhlasíme na 100%. To znamená, my si pozrieme tie údaje, preskúmame to, zapojíme do toho našich expertov a potom povieme, či môžeme akceptovať alebo neakceptovať takýto návrh, alebo môžeme to akceptovať na základe určitých oprav v jednotlivých bodoch. To znamená, môžu tam byť pasáže, ktoré napríklad sa zdajú, že boli copy-paste, v porovnaní s tým, čo predložil priemysel, ale to znamená, že my sme to preskúmali a že jednoducho sme dospeli k rovnakým záverom, k rovnakej interpretácii a k rovnakej prezentácii danej štúdie. Ako v ostatných úpravách, žiadateľ urobí nejaký návrh a potom úloha expertov a vedeckého hodnotenia je potom na tej úrovni, že sa verifikuje to, či tá interpretácia a závery skutočne sú validné z vedeckého hľadiska. Takže ak, takýmto spôsobom interpretujeme to, čo sa vám zdá možno iba copy-paste. To je riešenie, ktoré vlastne vysvetľuje, to je vlastne to, čo vysvetľuje to, že nejdete nejak, nájdete nejaké časti textu v žiadosti ako aj v reakcii. To len znamená, že my sme zapojili všetky tieto fázy, ktoré som spomenula. Niekedy sa to príjme, niekedy sa niektoré časti textu musia vypustiť. A pokiaľ ide o kvalitu štúdií samotných, je veľmi ťažké to teraz vysvetľovať, bod za bodom jednotlivé kritéria, ako my hodnotíme jednot, tú úroveň tých štúdí, aké tu máme kritéria, ale my berieme do úvahy teda metodologickú kvalitu, spôsob, akým sa robila táto štúdia, kto ju robil, akým spôsobom sú prezentované výsledky, ako sa to interpretuje, to sú pravidla, ktoré sú vedecké kritériá, ktoré sú relatívne univerzálne. Sú to pravidla teda tých, ktorí akceptujú takéto štúdio napríklad v medzinárodných časopisoch na medzinárodnej úrovni. Z globálneho hľadiska sú to teda rovnaké pravidla, ktoré berieme do vahy v prípade hodnotenia vedeckej literatúry, pokiaľ ide o konkrétnu tému. Ďakujem pekne, pán Luazo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým zástupcom troch agentúr. Ja mám tri otázky. Prvá sa týka všetkých troch krajín a doplňuje to, čo povedala Zavitala pani Hazeka, A čo si myslíte o tom, že člen, e, podnik si môže e, vybrať členský štát, ktorom je, má sídlo? aby, aby to bol spravodajca. No, ďalšia otázka, myslíte, či za tý sulfoxaflor a zákaz na administratívnom tribunáli v NISA a ďalej, aké sú postupy v rámci ANSES pre postupa povolenia na uvedenia na trh a repreta EFSO. Ďakujem pekne tieto tri otázky. ANSES, nech sa páči, Madame Weber. Áno, aby som mohla zodpovedať na prvú otázku, alebo dve otázky, ktoré boli položené ANSES, no skutočne e, podnik, ktorý si vyberie členský štát, v ktorom sa zriadi, také ťažké, v ktorom bude mať sídlo, tak je, je jasné, že členský štát navrhuje hodnotenie, ale nie je to len ten členský štát, ktorý e, E, závery a je tu peer review a to sa robí veľmi opatrne, pozorne a závery hodnotenia sú závery kolektívne členských štátov EÚ a EFSA nie je len v samotnom členskom štáte. No a čo sa týka sulfoxaflóru, to je insekticíd, ktorý bol schválený na Európskej únii a vo Francúzsku povolenia na trhu v rámci dvoch prípravkov. No a to ehm, napadla pred súdom jedna mimovládna organizácia a súd v Níze prerušil e, povolenie, alebo pozastavil povolenie e, týchto dvoch e, výrokov. No, teraz čakáme na rozsudok súdu, aby sa vyjadril povolenie uvedenia na trh. No a čo sa týka rozpočtu, na hodnotenie aktívnej látky alebo prípravku. na tento rozpočet je pevne stanovený, podlieha pravidlám, nimi pravidlám vo Francúzsku a je to rozdielne podľa podľa láto, ak je to aktívna látka, tak 200 e, tisíc eur. A je to rozdielne pre produkty, ktoré jeho biokontrole a pre fito e, farmaceutické produkty je to približne 60 tisíc eur. Ale je to rozdielne. Ďakujem pekne. Kemi, chceli by ste odpovedať pani Lundberg na tú prvú otázku možno. Tak Áno, ďakujem. No, nemáme problém s tým, že si môže priemysel vybrať ľubovoľnú krajinu pre tú prvú žiadosť o povolenie. No a obnovenie povolení, tu dávame prednosť eh, výmene eh, a na to máme rôzne dôvody. V prvom rade ide o pracovné podmienky a myslím si, že tu je lepšie zaoberať sa novými látkami, Potom nie je riziko príliš zjednodušujúceho pohľadu e, na konkrétne žiadosti, pretože keď už sa tým niekto zaoberal, tak e, môže mať pocit, že už to pozná, že už sa na to nemusí pozerať podrobne. Nemáme síce dôkaz, že by to tak bolo, ale v prípade Kemy Radšej teda máme tú výmenu, to znamená, že by to išlo niekde inde. Ďakujem pekne, pani Clayton. Vašej agentúry. Ďakujem. V prvej otázke. Nemáme problém s takýmto výberom zo strany spoločnosti v prípade novej aktívnej látky v prípade obnovenia akceptujeme rozhodnutie komisie a v Spojenom kráľovstve poskytujeme vysokú mieru expertízy za primerané ceny a vo primeraných lehotách. Máme dobrú spoluprácu so žiadateľmi aj v prípade, keď kladú ďalšie otázky. Tá druhá otázka, prepačte, nebola nám úplne jasná. Na tretiu odpovie môj kolega, pokiaľ ide o rozpočty. Pokiaľ ide o nové aktívne uh, látky, 150 tisíc až 550 tisíc uh, eur uh, eh, učujeme v bio, v prípade biopesticidov je to asi 30 tisíc eur a na jednoduchú žiadosť e, na vzájomné, na vzájomné uznávanie, to asi 5000 eur. A potom ešte zložitejšie žiadosti o nové produkty alebo, e, alebo plodiny asi 30 tisíc eur účtujeme. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vaše reakcie no a prejdeme do druhého kola. No a pani Delaj odišla, myslím, že sa ponáhľala na dopravu pani Ajúzo v mene EPP. Máte otázku ako koordinátorka? Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som sa tú otázku spýtala už na začiatku. Áno, mám, mám. V prvom rade chcem poďakovať. No. Je to No. Čo sa deje? Si voulez, je respecte les règles du collectif, ainsi va la démocratie. Alors je vous cède la... Takže musím vám zobrať slovo, alebo teda dávam vám slovo, ale uh, niekoho hovoríte. Áno, takže už veľa toho sa povedalo, ja som chcela vedieť jednu vec. Aká je aký, aký vzťah medzi tými jednotlivými agentúrami, pokiaľ ide o e, prekladanie tých, e, tých, tých povolení prostredníctvom EFSA. No a posledná, v poslednej odpovedi sme počuli, že sú niektoré agentúry, ktoré za to účtujú peniaze. Prečo by teda žiadateľ išiel za agentúrou, E, ktorá mu zaučtuje poplatok, keď to môže žiadať priamo od EFSA. Vy ako spravodajcovia možno budete teda musieť predkladať tie žiadosti prostredníctvom našich krajín, pokiaľ ide o uznávanie. A e, pokiaľ ide o tie hodnotenia, vy ich predkladáte na Eh, o schválenie eh, EFSA, ako to funguje. A potom máme ešte eh, otázku na EFSA agentúru. Hovorili sme o fitosanitárnych otázkach, produktoch a takisto aj o liekoch. Máme totiž aj produkty na ochranu rastlín, ktoré sa napríklad predávajú v lekárniach. Takže na to sa chcem spýtať. Merci. Euh, je m'excuse, 30 secondes, je, je suis obligé de... Ďakujem veľmi pekne. 30 sekúnd. Chcel by som ešte pripomenúť pravidla. Je to jedna minúta na jednu otázku, dve minúty na odpoveď. Spozorám všetkých koordinátorov. Ale keď v tej minúte položíte 3 alebo 4 otázky, tak agentúry nebudú môcť odpovedať za dve minúty. Takže prosím vás všetci, ktorí sa chcete e, vyjadriť, tak e, položte len jednu otázku, tak ako sme sa rozhodli. A keď v odpovediach, ktoré dostaneme, e, dostanete od agentúr, tak môžete poskytnúť a položiť dodatočnú otázku, alebo písomne sa môžete spýtať aby mali skutočne vyčerpávajúci panel celé tejto problematike. Takže len toľko postupu. No a slovo teraz dostáva pani Weber, aby mohla odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Takže mm, vy kladete otázky o kapacite EFSA na vypracovanie európskej analýzy. No dnes sa to nie je nejak stanovené v pravidlách, ale všetko sa môže zmeniť a rôzne nariadenia alebo rôzne pravidlá, kde je spravodajca, Európska agentúra sú aktívni, aby mohli trénovať, ale dnes je situácia taká, že jeden členský štát, spravodajca, robí, robí analýzu. Ale všetko sa môže zmeniť a my sme otvorení všetkým návrhom. A čo sa týka fitofarmakovigilancie, možno som to povedal príliš rýchlo v rámci mojej prezentácie, fitofarmakovigilancia na rovnakom princípe ako fitofarmakovigilancia e, liekov. E, my e, sledujeme negatívne efekty a dopady prostriedkov na pouvedenie na trh. Takže je to fitofarmakovigilancia, je to ehm, dohlia, dozor nad eh, fitosanitárnymi, fitofarmaceutickými výrobkami. No a ide, alebo existuje eh, ju nástroje, aby sa čo najskôr mm, detekovali účinky eh, pre prostriedkov na rastliny, tak aby sme ich mohli kontrolovať a predchádzate zlým zlým dopadom, konkrétne mohli pozastaviť umocenie na trh. Slovo teraz dostáva pán Pok, Poc za SB. Ďakujem, pán predseda. Je ťažké plniť vaše časové požiadavky, musím povedať, no ale pokúsim sa o jednu minútu. Ale neviem, neviem, či jednoducho môžem sa zamerať len na jednu agentúru. Neviem, či sa tým môžem riadiť. Článok 53 e, aut, povolenia a výnimky, o tom sa tu stručne hovorilo. Švédsko je veľmi dobrým príkladom. E, tým sa tie naliehavé e, povolenia, urgentné povolenia alebo výnimky podarilo obmedziť na minimum. Ako to dosiahli, toto efektívnejšie riadenia takýchto žiadostí. A okrem toho ste povedali v odpovediach, že narastol počet nových povolení v dlhodobejšej perspektíve. Je viac nových eh, eh, takýchto povolení a potreba tých naliehavých povolení poklesla. A ešte otázka na HSE. Vo vašich odpovediach sa hovorí niečo iné, a to, že narástol počet takýchto naliehavých povolení a to e, odráža e, pokles tých dôležitých aktívnych látok. E, takže o aké také e, aktívne e, látky ide, prosím? Ďakujem. Madame Rosette? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, bolo veľa žiadostí v prípade naliehavých prípadov. Bolo treba to riešiť. A my sme teda začali robiť to, že sme sa pozreli na článok 53 a jeho požiadavky. Analizovali sme, aká dokumentácia je potrebná, ako hodnotiť e, e, tieto žiadosti pre jednotlivé plodiny, aké údaje potrebujeme na hodnotenie, či to je skutočne núdzová, naliehavá situácia. Samozrejme, e, tam je celý rad odrôd. Je ťažké rozhodnúť, či je to naliehavá situácia alebo nie. No a na základe toho informujeme žiadateľa o požiadavkách najmä v prípade opakovaných žiadostí. Môžeme ich informovať o opatreniach, ktoré možno podniknúť. Takže v priebehu dobu, doby informujeme žiadateľov a informujeme ich aj o požiadavkách, či stanovujeme požiadavky. A často Napríklad môžeme konštatovať, že žiadateľ neurobil všetko, aby, mohol, aby vyriešil v dlhodobej, dlhodobej perspektíve ten problém. No a aj to je jedna z, jeden zo spôsobov, ako riešiť tento problém. Ide tu eh, v prvom rade o to, že tí eh, držiteľia povolení častokrát práve nemajú dostatočnú motiváciu. A to sa ale týka Švedska. Ďakujem, pán eh, predseda. Eh, pýtali ste sa, prečo je viac takýchto naliehavých žiadostí o vydanie povolenia podľa článku 53. To je v prípade neočakávaných problémov. Napríklad my máme takú Mušku v Spojenom kráľovstve, e, ktorá sa z juhu Európy dostala až do Spojeného kráľovstva a my sme ju tam objavili a nie je dostatok insekticídov povolených práve e, pre e, takéto, takýchto škodcov na mekom ovoci. To znamená, Eh, ako sú eh, rôzne čerešne a rôzne iné eh, bobulovité plody. A samozrejme, to je otázka potom kvality. Ak máme napríklad čerešne, ktoré majú hodnotu 50 centov až euro pre farmára, ale ak je tam proste takýto defekt spôsobený takýmto škodcom, tak môže byť e, penalizovaný až do výšky 500 eur za, tak, tak, za toto. Takže tam sú veľké straty a producenti čerešní skutočne boli celí nešťastní a chceli za každú cenu nejaký nový spôsob kontroly. Podľa článku 53 majú sa hľadať alternatívne e, riešenia. My sme o tom dlho diskutovali s nezávislým e, výborom expertov pre pesticídy. E, veľa výskumu sa urobilo, ako kontrolovať e, tohto konkrétneho škodcu, pretože napadá rôzne typy tohto mekého, rôzne druhy tohto mekého ovocia a dostali sme celý rad takýchto naliehavých žiadostí, aby sme mohli riešiť túto situáciu lebo to môže niekedy spôsobiť až 100% e, škody a straty na, e, e, na úrode a preto práve sa vydávajú povolenia na základe článku 53 v takomto prípade a máme aj bežné žiadosti podľa článku 53, ktoré na, nakoniec dúfam teda, že vyústia v, nejaký, v nejaké štandardné odporúčania na boj proti tomuto škodcovi. Pani Weber, ďakujem pekne, pán predseda. Posledné slovo, ja myslím, že e, k tomuto potom môže poskytnúť písomnú odpoveď a ja by som len rada povedala, že úplne súhlasím e, s kolegom. My a ministerstvo poľnohospodárstva seriózne preveruje platnosť, naliehavosť a použitie v súlade článku 53. No a keď sa požiadam o expertízu, no a tiež upozorňujem na to, že keď porovnávame množstvo výnimiek v rôznych krajinách, tak treba porovnať aj plochu, pestovanie a rôzne druhy. My máme kultivary, ktoré sú identické tam veľké vinice a množstvo tropických kultivarov, pretože máme teritoria v Indickom oceáne, v Karibiku, v Južnej Amerike, takže máme tropické druhy, ktoré veľmi často majú malé použitia, pre ne nemáme riešenia, takže to je vysvetlenie pre rôzne výnimky. A to je len čiastočná odpoveď a ja navrhujem, aby sme vám odpovedali písomne. Pán Poc, ďakujem pekne. Na 30 sekúnd na dodatočnú otázku, ja by som chcel vedieť, či notifikácia o všetkých udelených výnimkách je dostupná verejnosti a ďalej, či vaše členské štáty predložili okamžite všetky informácie komisie, tak ako to vyžaduje článok 53. Ďakujem pekne. Pán Vukot, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, všetky povolenia podľa článku 53 sú notifikované komisii. Nie som si istý, že sú verejné, to neviem. Prepačte. Hm, to robíme v kontexte rozhodnutia pre výnimku. Takže tak ako Veľká Británia, aj my nevieme, či sú tie hm, hm, informácie verejne dostupné pre Francúzsko, to je ministerstvo polnohospodárstva, tieto výnimky sú zverejňované. Sú zverejňované. Ďakujem pekne. A teraz mene pani McIntyre, pán Piecha. Ďakujem pekne. Budem pokračovať po polsky. Ďakujem veľmi pekne. Najpresnejšie je aspekt hodnosti a transparentnosti. Ide o dôveryhodnosť vašich úradov, vašich agentúr, ktoré tu dnes zastupujete. Je jasné, že agentúry musia v rámci ich rozpočtu reagovať a sú čiastočne vyvíjajú aj komerčnú činnosť. To znamená, že vy poviete, za akú cenu vykonáte nejaké hodnotenie. Takže je tam aj cenová súťaž a konkurencia a tá samozrejme tiež sa takže teda, v tom, aká krajina vybratá, vybraná, pretože radšej zaplatí 50 tisíc eur ako 100 tisíc eur. Druhá otázka. Existujú aj čisto komerčné agentúry, ktoré sú úplne samostatné a oddelené od vlády. Ešte tretá otázka, vzájomné uznávanie. Keď švédska agentúra vydá povolenie je to tak, ako prípade liekov, že ostatné členské štáty to musia bezpodmienečne pre, prijať. Ďakujem pekne. Ďakujem. ANSES, pán Mercier, ďakujem pekne, pán predseda. No, čo sa týka promienky k ku konkurencie, konkurencie, ku konkurencie a ceny. Niektoré štáty zvolajú niektoré nové aktívne látky a je to lacnejšie ako v iných. Treba si položiť otázku, aký je záujem priemyslu. Či je to na čo najnižšiu cenu bez hľadu na výsledok, alebo či mať analýzu predvídateľnosť, aj keď za vyššiu cenu. A odpovede, že dôležitá expertíza s pripomienkami o tom, kde sú problémy. A ďalej nejaká predvídateľnosť. Takže otázka uhradenej ceny vzťahu k návratnosti investícií ukazuje, že záujem pre žiadateľa je dať, mať vysokú mieru expertízy a rešpektovanie pravidel. Zbytok odpovie pani Weber k vzájomnému uznávaniu. Vzájomné uznávanie je určené na zjednodušenie marketingu, uvádzanie na trh produktov v iných krajinách mechanizmus vzájomného uznávenia neznamená schválenie v inej krajine. No a dosť prípadov, ktoré nie sú zanedbateľné, že rovné uznanie len čiastočné, pretože nevždy sa dospieje k rovnakým výsledkom ako členský štát, ktorý dal prvé povolenie. No a sú jasné a vysvetliteľné dohody, e, výsledky hlavne v otázkach e, toxikológie. Členské štáty, ktoré povolili, možno je to členský štát, kde je nejaká, e, nejaké podnebie, napríklad Grécko a vo Francúzsku hodnotíme hodnotenie Grécka, aké to budeme aplikovať na ekotoxikológiu v rámci scenárov, ktorý nezodpovedal len gréckej klíme, ale toxikologickým scenárom, ktoré korešpondujú s Francúzskom. No a v Ricardii e, nie je rovnaká situácia z hľadiska kontaminácie pôdy a vody ako v Grécku. Takže e, požiadavky, ktoré sú také v krajine, ktorú poskytne autorizáciu, ale podmienky nie sú e, rovnaké a preto buď povolenie schválime čiastočne, alebo nepríjmeme, pretože to nesplňuje niektoré kritéria a scenáre, konkrétne v ekotoxikológii. Pani Lundberg. Ďakujem pekne. Ako som už povedala vo Švedsku, nemáme žiadne žiadosti o nové látky, ani žiadne otázky, žiadosti, to by sme boli spravodajcom pre nové látky. Vieme, že máme jedný z najvyšších poplatkov za žiadosť k aktívnej látke. Je to 5 miliónov 100 tisíc švedských korún. No nevieme, či kvôli tomuto poplatku kde nemajú záujem. Možno kolegyňa mohla odpovedať za otázku o vzájomnom uznávaní. Ďakujem pekne. V podstate my súhlasíme, že princíp subsidiarity musí znamenať, treba akceptovať hodnotenie v členského štátu, ale z nejakých dôvodov, ktoré som dala v písomnej povedi, aj v písomnej odpovedi v Británii, no z týchto dôvodov sú problémy s akceptovaním hodnotenia iného členského štátu a skúsenosti sme mali z minulosti také aplikujeme na postup um, do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Ulkota. Prvá otázka o cene za hodnotenie, ak vaše spoločnosti. práve investovala 150 miliónov eur, tak nebudú vás zaujímať cenové rozdiely medzi členskými štátmi. A to nám spoločnosti opakovane tvrdia, pre nich nie je rozdiel 50 alebo 100 tisíc. Ich zaujíma hlavne rýchlosť uvedená na trh. No a no, na trh môže mať hodnotu 30-40 miliónov eur v predajoch za rok, takže neustále počúvam, že cena na cene nezáleží. No a otázka naša agentúra nezadáva prácu nikomu inému. Všetko robíme u nás doma, alebo v našej inštitúcie. to vládna politika, že všetky náklady hradia, hradia žiadatelia a my nemáme žiadny, žiadne zisky. A inak súhlasím s kolegyňami. Ďakujem pekne. Viem krutke tylko. Ďakujem v stručnosti. Máme paralelný obchod v Európe, Máte tu voľný pohyb tovaru a francúzska francúzske schválenie nemusí byť automaticky akceptované v Nemecku. Je to tak? Vous avez une réaction à ce propos, c'est juste... Euh, Chceli by ste reagovať na toto vyjadrenie? Nech sa páči, pani Weber. Je tu kategória schváľovania, ktorá sa nazýva e, povolenky na úrovni paralelného obchodu, kde vlastne preskúmávame, ak je to napríklad takéto paralelné povolenie, schválenie, či výrobok, ktorý bol schválený v inej krajine, korešponduje výrobkom, ktoré boli napríklad schválené v trhu v inej krajine, vo Francúzsku. To znamená, takýto, takýto toto nazývame tým paralelným obchodom, je to také osobité, osobitý postup, ale rovnakým spôsobom tu máme tieto postupy napríklad aj keď, aj keď, e, aj keď e, hodnotenie bolo poskytnuté iné členské štáty, vyhľadíme na tom, či e, sú tu nejaké špecifické požiadavky na našom území. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a budeme pokračovať. A slovo stá pani Hazekamp. No, môžete ďalej rozvinúť eh, svoju otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada počul odpoveď ešte z prvého kola nové hodnotenie laboratóriom. Musí ehm, to odporúčať, alebo inej krajine, ako je spravodajca. A mňa by ešte eh, zaujímalo, či niekedy tie laboratórie sú spoluspravodajcovia. Pýtam sa, či by to nebolo zaujímavé aj dobré, a hlavne v súvislosti s glyfosátom. Je to veľmi kontroverzná otázka a ešte mám jednu ďalšiu otázku a tá súvisí s tými základnými údajmi. Dostávajú ich laboratória alebo sú to predpripravené výsledky priemyslu. Ak áno, ako sa postupujú tieto základné údaje? preverujete to alebo príjmete to ako fakty. Či tie základné údaje a dobré hodnotenia sú dôležité pre objektívne hodnotenie látky. Ďakujem pekne za otázku. Pán Mercie, za ANSES. Ďakujem pekne, pán predseda. No, čo sa týka hodnotenia existujúcich látok, ktoré sú na trhu na európske území, tak existuje distribúcia, ktorú koordinuje komisia a v veľkom počte prípadov, kde členské štáty a pôvodný spravodaj sa zamení a pre v iných prípadoch ten spravodaj sa ostáva rovnaký, ale redistribúcia tak na veľkom veľkej škále, takže rozmýšľi. Máme teda tú istú redistribúciu. Na no čo sa týka systému spoluspravodajcov, tak áno, systematicky sa to objavuje pre látky, ktoré sa opätovne, opätovne preskúvávajú. Momentálne jeden spravodajský členský štát a spoluspravodajský a čoraz viac pre nové látky systém spoluspravodajcov sa robí na žiadosť firiem, ktoré predkladajú žiadosti no a vidíme množstvo partnerstiev s našimi kolegami z Veľkej Británie. A čo sa týka tretieho bodu o základných údajoch o produktoch, tak odpoviem, na základe toho, čo som pochopil z vašej otázky. Áno, téma je predložená. Členský štát pre aktívne látky. Obsahuje to štúdiu a rezume analýzu predsanú podľa usmernení o hrozbách a rizikách. Takže je tam správa o základných údajoch, ktoré možno vypracovalo laboratórium žiadateľa alebo laboratórium nejaké zmluvné, ktoré vykonáva štúdie pre rôzne spoločnosti. No a čo sa týka otázky o produktoch, ktoré sa používajú na tieto produkty, tak tie to štúdie, ktoré sú dané na tam analýzy vykonané o aktívnych látkach alebo produktoch, ktoré sa používajú na realizáciu štúdie. No a prácu realizuje či spravodajca, členský štát a validácia je metóda analýzy, takže produkty alebo látky, ktoré sa používajú, ktorých sa vykonáva štúdia, tak sú tie, ktoré sa uvádzajú na trh alebo sú komercializované. No a to je jeden z elementov, ktorý sú problém v literatúre identifikácia látok alebo e, produktov, ktoré sú testované. Takže vedci by mohli ísť ešte ďalej v charakterizácii. To by uľahčilo použitie štúdií hodnotiacimi agentúrami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lundberg. Ďakujem pekne. Ak máme nejaké žiadosti o obnovenie, tak komisia rozhoduje o distribúcii jednosti medzi členské štáty a myslím, že to dobre funguje. Ako podľa francúzsky kolega to znamená, že je nový členský štát a rôzne látky, tak rovná krajina, pokračuje vo Švedsku, používam princíp, že sa snažíme meniť spravodajcov, e, keď je to možné a vhodné. Ako členské štáty samozrejme potrebujeme kapacitu vykonať hodnotenie sa žiada z nich látka. Takže treba zohľadniť rôzne parametre. Treba zaistiť, že držiavate e, lehoty a legislatívu. Momentálne Švédsko všetko to funguje tak, že e, hodnotenie vykonáme sami a zapojíme spolu spravodajcov. len keď je hodnotenie ukončené, potom to pošleme spoluspravodajcom, či predtým ešte ide na EFSA. To máme diskusie, prijímame tie názory a snažíme sa nájsť spoločné stanovisko. Myslíme, že to funguje dobre. Nemáme žiadny dôvod na to, aby sme to menili z nášho hľadiska. No a čo sa týka rôznych tém, dostávam všetky E, údaje, aj pôvodné štúdie, takže máme všetku dokumentáciu, ktorú potrebujeme na vykonanie nezávislého hodnotenia. Častokrát e, si pozeráme tie pôvodné štúdie, pokiaľ ide o konkrétne údaje a daný podnik môže dať napríklad k dispozícii určité množstvo informácií a niekedy potrebujeme my odlišné informácie na to, aby sme sa rozhodli, pokiaľ ide o klasifikáciu. To znamená, podnik e, nie vždy poskytne všetky informácie, ktoré potrebujú na to, aby sme my robili takúto evaluáciu alebo hodnotenie rizika. Ďakujem pekne, nech sa páči. Kolegovia reagovali veľmi presne, nechcem nič opakovať. Nezabúdajme na to, že to už je, ktokoľvek je spravodajcom alebo spoluzprávcom, všetky členské štáty majú všetky údaje a môžu robiť takúto revíziu. Potom EFSA môže robiť peer review, pokiaľ ide o aktívne látky v prípade výrobkov, ktoré iné členské štáty mm, takisto revidovali. To znamená, je tam viacero typov peer review na viacerých úrovniach a to, kto je spravodajca, nie je vždy automaticky také dôležité. Ďakujem pekne. Takže navrhujem pokračovať a teraz zostane slovo Michel Rivazi, nech sa páči za zelených. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja mám veľa otázok, ale pokúsim sa to obmedziť. Ja by som chcela, aby ste nám, agentúry, povedali niečo o informáciách, ktoré sú dôverného charakteru, pretože keď si napríklad pozriem na úpravu z roku 2009, tak tam sa uvádza v článku 7, že v prípade, keď sa predloží tá žiadosť, žiadateľ môže žiadať o to, aby niektoré informácie a niektoré časti tejto zložky boli vnímané v dôvernom charaktere. A je tam takisto spomenuté, že členské štáty potom evaluujú mieru tej dôvernosti. Ja si myslím, že e, vy ste delegovali na to, aby ste e, hodnotili tú mieru dôvernosti. Takže keď vy analizujete takúto štúdiu z toxikologického hľa pohľadu, tak v čom spočívajú tie dôverné informácie? Čo z nich robí istým spôsobom informácie, ktoré sú komerčného charakteru, alebo či tu je komerčné tajomstvo, obchodné tajomstvo? Ako to vyhodnotíte? To je prvá vec. Druhá vec, ktorá by ma zaujímala, je, že v prípade každej agentúry, akým spôsobom, koľko ste mali takýchto e, nápadnutí, procesov, akým spôsobom, kto to robil a na akom základe. A tretia vec, hovorili ste takisto o vzájomnom preuznávaní. Vysvetľuje vzájomné preuznávanie to, prečo niektoré pesticídy, ktoré sú napríklad povolené v Španielsku a nie vo Francúzsku, Vysvetľuje toto skutočnosť, že napríklad agentúra v Španielsku dala schválenie tému výrobku a francúzska agentúra neudelila takéto schválenie. To znamená, vidíte, že toto je Európa. Každý si každý podporuje svoje vlastné výrobky. Ďakujem pekne, Mišel, a teraz zostane slovo pán Mercies za ANSES. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pokiaľ ide o prvú otázku, dôvernosť na úrovni štúdií, ktoré by som kvalifikoval napríklad mm, nie pokiaľ ide o toxikológiu, skôr pokiaľ ide o stavovce. V prípade tých štúdií, ktoré sa týkajú tých stavovcov, tam skôr závisí od mena e, toho, kto pripravoval tú štúdiu. A zvyšok tej štúdie nie je teda dôverný. A pokiaľ ide o vzájomné preuznávanie, e, napríklad pokiaľ ide o výrobok, ktorý ste spomenuli, že je schválený v Španielsku a nemôže byť schválený vo Francúzsku. Tu by som napríklad zdôraznil príklad, ktorý spomenula pani Françoise Weber, napríklad pokiaľ ide o e, tie okolnosti, ktoré sa týkajú klimatologických daností, osobitostí. Sú tu rozdiely napríklad Španielsko a Francúzsko. Pokiaľ ide o cieľ, tak ide to predovšetkým o ochranu ekotoxikologickú, ale aj pokiaľ ide o podzemné vody, istotne pochopíte, že na úrovni toho hodnotenia máme viaceré scenáre, ktoré pokrývajú Európu, pokiaľ ide o podzemnú vodu. Vo Francúzsku využívame všetky tieto scenáre na to, aby sme mali dobré pokrytie a nachádzame sa teda v takej restriktívnejšej situácii v porovnaní so Španielsku, pokiaľ napríklad ide teda o druh pôdy, klímu a takisto vlastne toto vysvetľuje tie rozdiely, ale ten rozdiel ako taký je vysvetliteľný z vedeckého hľadiska. Ja nadviažem na, to, na tie napadnutia, čo ste povedali. Každý rok máme zhruba 10 až 15 prípadov napadnutia, niekedy aj viac teda veľká väčšina týchto napadnutí sú napadnutia, ktoré sa robia zo strany žiadateľov samotných, ktorí neboli spokojní s úspevom, s, ús, odpovedel na ich žiadosť, pretože napríklad nebolo tu, nedošlo tu schváleniu, alebo napríklad sú tu lehoty, ktoré sú príliš dlhé a to im nestačí. A väčšina týchto napadnutí vlastne súvisí s nespokojnosťou žiadateľov. A máme tu ešte malú časť týchto spochybní, teraz momentálne tri, napríklad pokiaľ ide ten surklasfozor, ktorý som spomenula, to je vlastne, to súvisí so životným prostredím, kde došlo k nezhode z viacerých dôvodov, pokiaľ ide to rozhodnutie, ktoré sme prijali. Ešte pán Mersie, mohli by ste mi možne, možne napríklad vysvetliť, prečo tie produkty, ktoré sa používajú v Španielsku, Prečo tie výrobky, napríklad, ktoré používame v Španielsku, vo vinohradoch, nemôžeme používať my vo Francúzsku? Ako to súvisí s klímou? Budeme sa tomu venovať, je to skutočná otázka, ktorá zaujíma mňa. Nechcem teraz sa vmiešať do tej diskusie a preto dám teraz hneď aj slovo pani Lundbergovej, aby mohla reagovať na otázku pani Rivazy. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku dôvernosti informácií, my nevynímame žiadne informácie a takisto nerealizujeme hodnotenie dôvernosti informácií. To robí EFSA, keď sa rozhoduje, či niektoré informácie alebo správy sú vôbec k dispozícii na zverejnenie pre verejnosť. A sú tu aj konkrétne pravidlá, ktoré hovoria, že čo všetko treba zvážiť na to, aby sa, mohlo, aby sa mohli niektoré údaje klasifikovať ako dôverné. Častokrát je teda meno autora týchto toxikologických štúdí, to je predmetom takéhoto zdôveryhodnenia a takisto aj otázka kompozície, to znamená informácie, ktoré by mohli privodiť újmu tomu obchodnému záujmu danej podniky, napríklad po zverejnení. A pokiaľ ide ďalšiu otázku, tak tu dám radšej slovo mojej kolegyne. Spôs, teda ako som pochopila ja tú otázku. Pokiaľ ide o napadnutie rozhodnutia, mali sme tu viaceré prípady a ako už uviedlo Francúzsko, častokrát je to teda v, ten, v tom prípade, keď žiadateľ nie je spokojný s výsledkom, teda inými slovami, táto žiadosť bola buď zamietnutá, alebo tu došli ďalšie spresňujúce podmienky z našej strany, alebo jednoducho tu došlo k zamietnutiu. Takže chcela by som povedať, ak napríklad produkt na ochranu rastlín sa má dostať v danom štáte napríklad na trh, tak musí byť uznaný v danom členskom štáte a to, že je uznaný napríklad v iných členských štátoch, to neznamená, že automaticky to znamená, že boli splnené podmienky, ktoré si kladú a očakávajú iné členské štáty. To znamená, niečo, čo bolo schválené v Dánsku, nemusí byť automaticky schválené v Švédsku. A naše ustanovenia, pokiaľ ide o tie rozdiely medzi e, tým, čo očakávajú ostatné členské štáty, tak to sa týka predovšetkým e, tých osobitostí, ktoré sa týkajú členských štátov. HSE Máme tu články, ktoré veľmi jasne hovoria o tom, čo môže byť zverejnené a čo nie. Máme tu nariadenie o informáciách o životnom prostredí, kde ľudia píšu našej agentúre a žiadajú hodnotenie alebo informácie od nás a my sme otvorení, pokým sa teda držíme článku 63, my tie informácie poskytneme ďalej E, verejnosti alebo iným podnikom. Častokrát sú to iné podniky, ktoré žiadajú. To je prvá otázka. A otázka druhá, že koľko máme napadnutí. Na súde sme neriešili nič, takže tu je rozdiel v porovnaní s našimi kolegami. A tretia otázka, aby sme roz, vysvetlili rozdiel medzi Španielskom a Francúzskom. To komerčné otázky, napríklad v Spojenom kráľovstve máme priemysel skleníkový, ale je to relatívne malé v porovnaní so sektorom podobným v Holandsku. To znamená, podniky, ktoré dodávajú alebo spúšťajú takéto výrobky, treba povedať, že veľa skleníkov vo Veľkej Británii patria práve podnikom z Holandska a nemôžu používať tie isté pesticídy, pretože buď si myslia polnohospodári, že sa neoplatí vôbec žiadať vzhľadom na veľkosť tohto sektora vo Veľkej Británii o povolenie Takže sú tu aj otázky, ktoré súvisia s hranicami ako takými. Ďakujem pekne, pani Rivazi. Ja nie som veľmi spokojná s otázkou e, tej dôvernosti informácií, pretože napríklad švedská agentúra hovorí, že všetko je otvorené, nie je tu žiadna dôvernosť. ANSI zase hovorí, že sú tu iba mená riaditeľov laboratórií a predsa len EFSA pokiaľ ide o všetky štúdie, ktoré boli realizované v prípade Monsanto, tam nám bolo povedané, že to je obchodné tajomstvo. Pre nás je veľmi dôležité pre poslancov, že ak napríklad nemáme precízne informácie, prečo EFSA hovorí, že to je obchodné tajomstvo, prečo hovoria, že tam je copyright a nemôžu nám dať informácie, prečo jednoducho priemysel sa takto skrýva za týmito obchodnými tajomstvami podľa pravidiel vašou zodpovednosťou je zadefinovať to, čo je dôverné a tajné. Preto som sa spýtala túto otázku. A ďakujem. Budeme na to reagovať. Oui. Madame, je comprends tout à fait. Effectivement, nous avons... Ja si uvedomujem, čo hovoríte, každý z nás uviedol iné informácie, čo je pokryté princípom dôvernosti, ale máme tu veľmi prísne pravidlá a ja si myslím, ak si vypočujete naše reakcie, tak máte globálny pohľad na to, čo je pokryté dôvernosťou, môžeme to ešte písomne upresniť. Ale tá zodpovednosť, ktorú máme my, je overiť, aby žiadateľ priemyselný nežiadal anonymizáciu viac toho, ako čo je pokryté v rámci predpisov. A to je to, čo sa snažíme aj e, urobiť. To si vyžaduje veľa e, zdrojov a vyžaduje si to aj veľa práce z našej strany. To znamená, my sme veľmi angažovaní v tejto oblasti a my sa snažíme čo možno najväčšiu časť týchto dokumentov zverejniť, pretože všetci z toho môžu iba získať a e, na to, aby sa pochopilo, ako my pracujeme, treba pochopiť aj kvalitu tých evaluácií, ktoré sa realizujú a vlastne spoloč- celá spoločnosť musí to pochopiť na to, aby mala väčšiu dôveru v to, čo sa robí teda na európskej úrovni. A čo teda má byť dôverné, je konkrétne definované, pokiaľ ide o jednotlivé prvky napríklad výrobného charakteru, alebo napríklad pokiaľ ide o materiály, ktoré sa využívajú, takisto pokiaľ ide o identitu tých, ktorí realizovali tie štúdie napríklad na stavovcoch. Ale to vám môžeme dať k dispozícii aj v písomnej podobe. Ešte raz teda zopakujem, že naše stanovisko je také, že my sa snažíme v maximálnej miere sprostredkovať informácie z tých štúdií v súlade s predpismi, ktoré sa týkajú fitofarmaceologických výrobkov. Ďakujem pekne, pani Lindberg. Áno, ďakujem, ako už som povedala. Nerozhodujem o tom, čo je kontroverzné my e, neza, e, povedzme, nezakrývame šedou alebo e, nezakrývame časti dokumentov, ktoré predkladáme EFSA. Nechávame na nich, čo si chcú z tých dokumentov vybrať. Ako, povedala, ako povedal kolega zo Spojeného kráľovstva, toto všetko je v nariadení 11.07, to znamená tie princípy podľa ktorých sa rozhoduje, či sú údaje dôverné alebo nie. Keď je napríklad e, podozrenie, že uvoľnenie informácií o zložení produktu alebo o tom, ako sa vyrába, by mohlo viesť e, k hospodárskym škodám, také údaje potom môžu byť dôverné. Avšak údaje toxikologických štúdií nezadávajú žiadny dôvod na dôvernosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže teraz dostane slovo pani Donana, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže spýtam sa otázku, ktorá možno doplní to, čo sa spýtala pani Rivazi pokiaľ ide o tú finálnu fázu štúdiu, EFSA hovorí, že navrhuje priemyselníkom, aby urobili úpravy, napríklad pokiaľ ide o nejaké faktické chyby a pokiaľ ide o pochybenia v prípade hodnotenia konkrétnej látky glyfosátu. Avšak toto sa týka informácií, ktoré sú ako keby dôverné a to je ten problém. Pokým tieto práva boli vlastne zamedzené mimovládnym organizáciám, ktoré žiadali o tieto informácie. To je vlastne aj ten dôvod, ktorý bol uvedený, že chceli ochrániť rozhod- integritu rozhodovacieho procesu. To znamená, tie agentúry, ktoré tu vy zastupujete, integrita takéhoto rozhodovacieho procesu nebola ohrozená takouto nejasnosťou a tohto práva vo vzťahu k týmto firmám. a Ak tomu tak nebolo, tak prečo? Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku. Pani Mercier. Donc on, on peut que... Pán Mercier, my súhlasíme s tým princípom týkajúcim sa transparentnosti, prečo teda tie agentúry alebo občania alebo všetci jednoducho mali, mali dostatočné informácie k dispozícii. Jediné z tých údajov, ktoré sú skutočne dôverné, a to už tu bolo povedané, to je ten proces výroby tejto látky a takisto aj pokiaľ ide o štúdiu, to je to meno, pokiaľ ide o tie štúdie na tých zvieratách, meno toho, kto realizoval tie štúdie. Sus, uh, Qui s'est déroulé uh, avec a pokiaľ ide o ten proces, ktorý ste spomínali v súvislosti s EFSO, ak by ste napríklad dali k dispozícii presnejšie informácie, mohli by sme vám re, e, poskytnúť informácie písomnej podobe, pretože teraz je to ťažké takto napriamo reagovať bez toho, aby sme poznali v dostatočnej miere túto konkrétnu tému a tie vzťahy, ktoré tu nastali medzi žiadateľom a EFSO. Ďakujem pekne, pani Lindberg. Otvorený a transparentný proces je veľmi dôležitý z hľadiska, z hľadiska právnej istoty, s tým súhlasíme. A otvorený a transparentný proces je dôležitý aj vo vzťahu k spoločnostiam a všeobecnej verejnosti a verejným orgánom. Dám slovo kolegyni. Ďakujem. Je jeden prebiehajúci súdny prípad na súdnom dvore EÚ. Ide o možnosť, o prístup k týmto informáciám na základe legislatívy. Samozrejme máme dôvernosť a vítame objasnenie situácie a harmonizovanejší prístup, aby sme vedeli, ako to riešiť v budúcnosti. Ďakujem pekne, takže vidíme, kde tu je tá miera ohľadne transparentnosti, vy ste na to poukázali. A teraz ešte dostane slovo pán Luazo ako spravodajca. Ďakujem pekne. Tá prvá otázka sa týka britskej agentúry. Hovorili ste tu o tom, že výber členského spravodajského štátu sa nerobí kvôli tomu, aby sa zjednodušili tie komerčné otázky. Mňa napríklad zaujíma, že Veľká Británia, ktorá používa oveľa viac produktov v porovnaní so susedmi, je jednoducho zaangažovaná do toho schvalovacieho procesu v porovnaní s európskou situáciou, pretože tu ide o schvalovanie aktívnych látok. Ste teda na popredných miestach, pokiaľ ide o autorizáciu látok a ich uvedenie na trh. A pokiaľ ide o agentúru ANS, pokiaľ ide o schvalovanie e, týchto látok, mohli by ste nám dať detaľnejšie informácie, pokiaľ ide o tie informácie, ktoré tu odzneli vo vzťahu k EFSE. Nech sa páči, pani Clayton. Chcete reagovať v mene britskej e, agentúry? Ďakujem. Spojené kráľstvo má veľkú regulačnú agentúru, veľa odborných vedomostí, expertízy. Otvorene hovoríme s zainteresovanými stranami a, a žiadateľmi. A už som povedal, obchodné záležitosti často diktujú to, ako sa žiadatelia rozhodnú. My máme reputáciu poskytovania efektívnych služieb, vysokú mieru expertízy, tie hodnotenia prechádzajú e, vyhodnocovaním členských štátov a vždy prechádzajú pomerne ľahko a máme ďalšie zábezpeky počas toho procesu. Úzko spolupracujeme so žiadateľmi pri vyhodnocovaní žiadosti a riešení prípadných otázok a ten proces je efektívny. Právne lehoty sú v legislatíve stanovené. My sa snažíme ich plniť, 93,5% plníme. A plníme to, čo požadujú právne predpisy. Samozrejme, pri tých žiadostiach sa môžu vyskytnúť ťažkosti a tam potom nemusíme splniť e, tú lehotu, ale snažíme sa maximálne. Spojené kráľovstvo bolo e, preferovaným spravodajcom práve, e, práve vďaka tomuto celému procesu v prípade aktívnych látok. Merci. Madame Weber, pour l'ANSES. Merci, Monsieur le Président. Pani Weber, za ANSES. Áno, ja, bude, ja poviem to isté, čo povedal môj kolega z Veľkej Británie. ANSES a Francúzsko sú súčasťou členských štátov alebo skupiny spravodajských štátov v rámci tých kapacít, ktoré dokážeme pokryť a súvisí to aj s tým, že dokážeme poskytnúť expertízu, ktorá relatívne rýchlo poskytne očakávanú odpoveď žiadateľovi. To znamená, poskytujeme kvalitu v rámci lehôd, ktoré sú, ktoré sú rozumné. Nie, možno nie sme až na takej úrovni ako Veľká Británia, ale treba povedať, že patríme k trom, štyrom veľkým členským štátom, ktoré sú najviac žiadané práve preto, že máme zdroj aj kvalitu expertíznu, ktorá je očakávaná. Pokiaľ ide o reakciu na druhú otázku pána Luazova, máme tu informácie, ktoré vlastne zodpovedajú, e, zodpovedajú tým žiada, požiadavkám a Monsanto a Bayer sú takisto súčasťou my zverejňujeme tieto rozhodnutia. To znamená, všetko je k dispozícii na webovej stránke našej agentúry a aj na európskych stránkach. Máte tam členské spravodajské štáty, žiadateľov a aj meno látky alebo látok, ktoré sú preskúmované. To znamená, všetko toto je v plnej miere zverejnené. Ak by Luazo chcel ešte doplniť svoju otázku, pokiaľ ide o obdobie, v rámci ktorého by chcel mať k dispozícii informácie, alebo v rámci ktorého my eh, analizujeme tieto informácie, alebo akých princípov sa my držíme, pokiaľ ide o tú dôvernosť, samozrejme poskytneme informácie k dispozícii. Ďakujem pekne, takže tu bude písomná reakcia, ak sa bude žiadať. A teraz by sme mohli prejsť k diskusii, pokiaľ ide o kolo, ktorom sa môžu spýtať aj ostatní kolegovia. Je to ako keby spontánna rozprava, nikto sa neprihlásil. Pani Goodland, pán White. Nech sa páči, ten istý princíp, to znamená, máte minútu na otázku. Ďakujem vám, pán predseda. Súhlasím s tými poslancami, ktorí hovorili o dôležitosti otvorenosti a transparentnosti v, pri týchto postupoch. Na tom treba pracovať ešte viac. Ale vieme, že švedská vláda má stratégiu e, prostredia, životného prostredia bez jedov. To je v poriadku. Ide o zvyšovanie spotreby udržateľných látok a to s cieľom, aby e, plnohospodári zmenili spôsob hospodárenia. Takže by som chcela vedieť, ako možno dosiahnuť, aby sme mali čoraz menej nebezpečných látok na trhu, aby sme mali Eh, alternatívy. Ďakujem pekne, pani Lundberg. Nech sa páči. Tak, um... Ďakujem. Pracujeme rôznymi spôsobmi. V záujme dlhodobo udržateľného polnohospodárstva. máme smernicu o udržateľnosti, ne, nepamätám si presný názov, ale používame ju aj na vnútroštátnej úrovni. Spolupracujeme s ministerstvom poľnohospodárstva, pokiaľ ide o národnú stratégiu. Ale aj na európskej úrovni prebiehajú rôzne aktivity. No a okrem iného, sa snažíme zjednodušovať situáciu v prípade nízkorizikových látok, tak aby sa mohli uvázať na trh. Mikroorganizmy sú potenciálne veľmi dôležitým sektorom, veľmi dôležitou skupinou látok, ktoré by mohli nahradiť niektoré chemikálie chemické pesticídy, napríklad v prípade ochrany e, rastlín. My sme spravodajcom pre 10 rôznych organizmov v tejto chvíli a snažíme sa zvýšiť svoju kompetentnosť e, v tejto oblasti s cieľom dobreho efektívne, efektívneho vyhodnocovania mikroorganizmov. Požiadavky na informácie o mikroorganizmoch e, sú pre, pre e, priemysel pomerne náročné aj pre orgány, pokiaľ ide o ich vyhodnocovanie. Lebo tie usmernenia sú nedostatočné v prípade mikroorganizmov a väčšina tých hodnotení sa robí na základe pravidel platných pre chemické látky. Prebieha iniciatíva, aby sme našli nové pravidlá pre mikroorganizmy, aby sme tento proces zjednodušili. Teraz dám slovo kolegyni. Nás vláda aj poverila tým, aby sme zistili, ako možno obmedziť používanie mm, látok na ochranu a prípravkov na ochranu e, rastlín spotrebitelia chcú nízkorizikové látky. Vypracovali sme nové pravidlá na využívanie týchto látok zo strany spotrebiteľov, ale e, tam je určitý konflikt e, s koncentráciami. Slovo má pán White. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja chcem položiť otázku všetkým trom Um, zamietli ste niekedy žiadosť o preverenie, prečože zdanlivo alebo skutočne ehm, bol veľký štátno-hospodársky záujem o presadenie. Zamietli ste niekedy niečo takéto. No a ešte pre Veľkú Britániu vy ste povedali, že len čiastočne sme financovaní zo štátneho rozpočtu. Vy ste povedali, aké poplatky vyberáte a za aké aké úspechy máte, môžete vylúčiť to, že podniky sa obratia práve na vašu agentúru, pretože nielen je tam veľká expertíza a rýchle, rýchle hodnotenie, ale aj vysoká šanca na pozitívne hodnotenie. Ďakujem pekne. dobre, mm, britskú agentúru nechám e, trochu rozmýšľať a slovo dám sudcom ANSES. Ďakujem pekne, pán predseda. E, naše hodnotenia a naše rozhodnutia sú, vychádzajú len mm, z vedeckých poznatkov. E, my nezvažujeme hospodárske údaje, obrad spoločnosti, ani poľnohospodárske potreby hľadiska hospodárskych rizík, my robíme len hodnotenie rizik na vedeckom záhlade, základe. A my tiež nie sme zisková agentúra. No. A sú, tie položené otázky sú sektory, ktoré sú veľmi korelované z hľadiska, z hľadiska konkurencie, tak ako sa hovoril Bayer, Monsanto, ale my sme tu politici, takže v každom prípade my musíme realizovať spoločnosť ako systém a komplexnú systému, no a my musíme samozrejme rešpektovať vedecké elementy, ale chcete, aby hodnotenie pre glyfosáta my sme zmerili eh, nemecké agentúre zabrániť fúzii Romonsantu, tak treba sa pýtať na temporalitu, eh, prečo spravodajca je Slovensko. Takže sú to prepletené otázky, vzájomne prepojené a preto ich kladieme. No a my potrebujeme v našom prístupe a preto, aby sme mohli mať pozície že presne odpovede. No a na to, aby sme sa vzájomne chápali, pretože otázky bude takým všeobecným, aj keď si uvedomujeme z našej práce. No a slovo dostane teraz pani Vulkot alebo pani Clayton, nech sa páči. Thank you. Ďakujem vám. Odmietli sme niekedy žiadosť vzhľadom na eh, hospodársky alebo vládny záujem? To bola jedna z otázok. Opakujem, čo už som povedala sme nezávislý regulátor e, e, a sme teda si vzdialení od vlády, nespadáme priamo, ale pracujeme na základe kodexu regulátorov a podliehame pravidelnej kontrole. My vychádzame pri svojom rozhodovaní z vedeckých poznatkov, a e, podľa toho rozhodujeme, teda príjmame rozhodnutia. Nie sme pod politickým tlakom alebo pod tlakom vlády, aby sme poskytli odpoveď, ktorá nezodpovedá e, dôkazom a vedeckým poznatkom. Druhá otázka. Nebolo mi úplne jasné, o čom to bolo. Či by sme priaznivejšie posudzovali žiadosti preto, že sme financovaný štátom, alebo že v podstate sme prepojení s priemyslom. Ja som to presne nepochopila. Genau das war die Frage, ob... No presne to bola otázka, či môžete vylúčiť, že priemysel sa radšej obráti na vašu agentúru, pretože šanca na pozitívne povolenie je možno pozitívnejšie z dôvodov štruktúry našej agentúry? Um, the industry will, will come... E, priemysel od nás očakáva nepriestrelné rozhodnutia, robustné rozhodnutia, na ktoré sa môžu spoliehať pri procese peer review. Že to uznajú naši kolegovia vo všetkých členských štátoch ako vynikajúci, vynikajúcu prácu. E, tak ako sa to požaduje v tom postupe a nariadeniami. Nevyberajú si nás kvôli nejakému benevolentnému alebo striktnému prístupu, ale kvôli e, férovému prístupu. E, madame Forenza? Pani Forenza? Aha. Pani ešte chcela doplniť. Áno, ďakujem pekne. Presne ktoré ste um, položili v tej legitímnej otázke. No, iste. Z historickej perspektíve, tak jeden z dôvodov, a prečo bolo implementované príslušné nariadenie na to, aby sme sa vyhli tomu, že povolenia, ktoré predtým boli národné a obmedzené na jeden štát, aby tieto zhľadnili tieto aspekty a e, zákonodarcovia našli riešenie, ktoré možno nie je ideálne, ale je používané, že jeden členský štát je spravodajca, ale je tam peer review a verejné konzultácie, prepojený systém, ktorý umožní, aby jeden spravodajský členský štát nemohol robiť to, čo chce, Takže to je prvá otázka. E, reakcia zákonodárca ešte sa iste dá na nejaký pokrok, ale sme v dobrom smere v rámci tlaku na členský štát. Ďakujem pekne a ak mi pani Forenza dovolí, ale je pravda, že keď si počujeme e, čísla, ktoré tu boli oznámené, opatrenia, sú prijaté a súkromný alebo verejný výskum, tak si hovoríme, tak Veľká Británia skoro odíde, no, bohužiaľ. Takže otázka sa netýka len koordinácie, ale aj neutralizácie. Dnes e, sú tu veľké rozdiely, no a tento spochybňovať, ale dôležitá otázka nezávislosti. A existuje no a no, my politici my to, čo zastupujeme Zaujímavá vaša práca a musíme sa pýtať na nevyhnutnosti a potreby na začiatku Bart No a tu v záujme najlepšej koordinácie pokroku. Takže to máme spoločný trh a spoločne musíme sa zamýšľať nad tým, ako ho zlepšiť, ako zlepšiť našu prácu. No a ak to znamená glyfosát, vidíme Monsanto Papers, je tu skutočne veľmi veľa tém. Kalifornský súd odvolací eh, klasifikoval glyfosát pre pár dňami kolárku, ktoré treba zakázať. Takže to je kontroverzné a musíme nájsť spoločné riešenie. Pani Weber, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Áno. Musíme byť, eh, môžeme len súhlasiť eh, s tou mm, nevyhnutnosťou eh, všetkých prostriedkov. A je to dôležité hlavne na vykonávanie realizáciu nezávislých, nezávislých eh, štúdií na chyba NTP, National Toxicology Program, ako je v USA, aby umožnili tým kontroverzným štúdiám realizovať eh, nezávislé štúdie o kontroverzných nebezpečných eh, látkach. No, nahrádzať kde priemyslu, ale to je bol prostriedok na európskej úrovni, ako najlepšie odpovedáte na otázky o toxicite. Pani forenze. Mm, no, no Io Ja som, ja súhlasím presne s tým, čo sa tu povedalo o potrebe zjednotiť eh, zdroje a štruktúry z hľadiska výskumu súhlasím aj s kolegom Pokancim. Toto by určite bol nástroj, ďalší nástroj, zjednotiť zdroje a jednotlivé perspektívy, pokiaľ ide o výskup, výskum, aby sa zabezpečila nezávislosť posudzovania látok a ešte mám e, veľmi stručnú otázku, či e, by tieto agentúry ANSES, a HSE mohli teda vydávať povolenia, povolenia pre Európsku úniu úniu napríklad, či by mohli vydať také povolenia, ktoré zároveň nie sú prípustné napríklad vo Francúzsku, e, Švedsku alebo Spojenom kráľovstve. Lances veut répondre en premier. Ďakujem pekne, Lances ako prvý. Áno, čo sa... Ďakujem pekne, predseda. Čo sa týka vašej otázky, ja chápem, je látka, ktorá bola schválená na európskej úrovni a pre ktorú produkty nemôžu byť povolené v niektorých členských štátoch. prípady, jeden francúzsky prípad, kde látka bola schválená a z dôvodu obsahu klíma, typa, pôdy a kultúr, kde produkty chcú byť autorizované v Francúzsku, tak nepotrebujú autorizáciu, pretože myslíme, že riziko ukázalo ukázať, že by sme mohli prekročiť reglementačný, regulačný rámec. Takže v niektorých prípadoch z toho produktu môže sa stať, že niek- niektoré produkty nebudú povolené v niektorých členských štátoch, ako napríklad Francúzsko. Neviem, či má odpoveď odpovede na vašu otázku, či si spokojná, je to konkrétny prípad, rizik, a to nejaké národné, lokálne, aký to problém. Ďakujem pekne. Pani Lundberg. Ešte niečo doplniť. Pani Rosen. herr ordförande. Um, precis som vår franska kollega sagt så innebär... Áno. Ehm, francúzska kolegyňa povedala, že to, že sa produkt povolí v jednom členskom štáte, ešte neznamená, že sa môže povoliť v inom členskom štáte. A to preto, treba povedať, že ak e, povolíme látku, to ešte neznamená, že sa automaticky povoluje e, ten produkt. Áno, možno, že predsa len prišlo k istému nedorozumeniu. Možno si myslíte, že my robíme výskum, ale my robíme niečo iné. My hodnotíme štúdie, ktoré boli vykonané priemyslom. A taká štúdia, to nie je výskum. To sa nerobí s výskumnými cieľmi, ale na to, aby sa zistili účinky príslušnej látky. Priemysel by teda mal platiť za hľadanie týchto odpovedí a tie štúdie musia e, prebiehať aj, podľa, aj v súlade s usmerňaniami pre testy stanovenými OECD. Takže sú to tieto testovacie usmernenia, ktoré vznikli na medzinárodnej úrovni s prispením expertov z rôznych krajín. Ide v prvom rade o to, aby sme mohli akceptovať výsledky takýchto testov mm, celosvetovo. A preto by priemysel mal za e, tieto skúšania a testy platiť, ale mali by sa robiť v súhľade s požiadavkami. E, zodpovednosť alebo náklady by sme nemali presúvať na orgány v jednotlivých krajinách. Merci, monsieur. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pán Ulenkut. Ďakujem, pán predseda otázky 57-58 a odpovede, eh, ktoré sme eh, písomne poslali, obsahujú to, že môžu byť eh, aktívne látky schválené, ale zároveň to nemusí znamenať, že sú povolené produkty v Spojenom kráľovstve. Kolegovia už o tom hovorili. Sú konkrétne poľnohospodárske otázky vo všetkých členských štátoch a my nie sme výnimka. Máme celý rad národných záležitostí, ktoré posudzujeme a nie je, ne, nie je zriedkavé, že tieto národné aspekty vedú k tomu, že je síce povolená aktívna látka, ale napríklad v svojom kráľstve e, produkt, ktorý obsahuje, už povolený nie je. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Pani Rivazi, posledná vystupujúca, áno? Hovoríte, že to polnohospodárskom základe. No, keď eh, použijeme pesticíd v Anglicku, ktorý nie je rovnaký ako v Grécku, ste si istí, že to nie je problém hodnotenia toxikologického. No a druhá vec, eh, keď sa pozrieme na európske agentúry, máme tri veľké agentúry, možno štyri, anglická, francúzska, nemecká, Švédsko hovorí, že oni nemajú žiadne žiadosti o nové látky, takže máme tri veľké agentúry, ktoré sú na trhu. Všetky ostatné agentúry sú spoluspravodajcovia, takže ma to trochu znepokojuje. Ja poviem prečo. Keď robíme peer review, máte Angličania, Francúzi alebo Nemci, a ostatné majú kompetencie v jednej oblasti alebo možno nie v druhej, no a na úrovni EFSA sa vykoná hlasovanie, ktoré určuje, aby to bolo objektívne. A kto nám zaručí, že vy prinútite Bulharsko, Rumunsko alebo Estonsko hlasovať za danú agentúru. Tuto nerovnováha medzi agentúrami a to nechcem utočiť na agentúry. No, nie je tu vzdelenie v momente hlasovania o záverečnej správe, pretože hlasujú všetky členské štáty, že si nekupujú, nekupujú hlasy e, štáty a agentúry. Moja otázka. E, Lances, M. Mercier. Lances, pán Mercier, ďakujem pekne, predseda. Pokiaľ ide o tú prvú poznámku, ktorá sa teda týkala tých rozdielov, ktoré sa týkajú agronomických podmienok, ide tu v podstate, pokiaľ ide o problematiku, ktorá súvisí s kontamináciou životného prostredia, ide tu o taký triptych. Máme tu kultúru, pôdu a teda kultivár pôdu a klímu. A kultivár, ten istý kultivár s rovnakou dávkou látky takéhoto výrobku vo vzťahu k podmienkam pôdy a klímy. To všetko môže viesť k e, kontaminácii povrchových pôd alebo povrchových vôd a to súvisí so spôsobom, akým spôsobom sa vlastne tá kultivácia realizuje. Takže Ide tu o určité skúsenosti zo strany členských štátov a agentúr, pokiaľ ide o tieto danosti kulturálne. A to môže viesť napríklad v prípade hodnotenia rizik k výsledkom, ktoré sú odlišné. Nehovorím, že to je dokonalé, ale máme európske programy, v rámci ktorých členské štáty boli zaangažované, ktoré preukázali tieto podmienky kultivácie, opatrení, to znamená, akým spôsobom, ako sa napríklad vyhnúť e, erózii, alebo ako sa môžu tieto podmienky zhoršovať. To znamená, venujeme sa tejto problematike a je to e, otázka adaptácie týchto analýz na, na osobitosti terénu. A pokiaľ ide o veľké agentúry, myslím si, že sú tu kompetencie e, skúsenostné v niektorých členských štátoch, ktoré sú tu aj iné štáty, ktoré majú také skúsenosti, nielen Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, pretože keď spomeniete jedných, tak nespomeniete druhých. To ma trochu hnieva, ale máme tu kolegov z Holandska, máme tu kolegov z inštitútu z Grécka, takisto e, Rakúska, Írska, Dánska, Belgická. Niektoré z týchto agentúr sa venujú celoeurópskym projektom, takže to poukazuje takisto, že aj v prípade schvaľovania pesticídov tieto agentúry majú svoje kompetencie. Možno tie skúsenosti nie sú až také veľké, aby mohli e, participovať na tom celoeurópskom evaluačnom procese, ale v každom prípade sú tu skúsenosti, ktoré sa využívajú napríklad pri hodnotení pesticídov alebo napríklad v prípade účasti panelov európskych vedeckých, v prípade teda EFSI. Takže sú tu skúsenosti, ktoré, sa, ktoré nemajú iba krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko. Ďakujem pekne, pani Lindberg. Prepačte, pani Roza. V poriadku, pán predseda. Nemôžem povedať niečo o tej vedeckej časti pokiaľ ide o poľnohospodárske a klimatické podmienky, myslím, že môj hm, francúzsky kolega na to veľmi dobre odpovedal. Ale vo väčších členských štátoch e, to zohľadňujú, tam e, je povinnosť e, informovať komisiu o dôvodoch rozhodnutia pokiaľ je negatívne v prípade hodnotenia, a musia to zôvodniť. Ja e, vám chcem len pripomenúť, že táto otázka toho, že sa látky distribujú do niekoľkých, e, medzi niekoľko krajín, tak my máme systém hodnotenia v ktorom sa všetky členské štáty môžu vyjadriť k hodnoteniu a je do tohto procesu zapojená aj EFSA. Z nášho pohľadu teda toto nie je problém. Nevadí, kto je vlastne prvým spravodajcom. Všetci máme rovnakú možnosť získať údaje a zaoberať sa predloženými informáciami. Merci, monsieur Ďakujeme pekne, nech sa páči. Ans. Mm, Podobne ako naši francúzskí a švédsky kolegovia. Ja som toho istého názoru. Vy ste hovorili o hlasovaní v EFSA, ale tam sa nehlasuje. Hlasuje sa v stálom výbore, takže v EFSA sa nehlasuje. Ja som chcel len na toto zareagovať. Ďakujem. Merci, Ďakujeme pekne. Pán Stas, nech sa páči. Mám ešte o, dve otázky špecifickú pre Švedsko. Dohoda OECD a usmernenia OECD, o tom ste hovorili, tam sa hovorí o osvedčených laboratórnych postupoch. Takže moja otázka je, ste presvedčení, že GLP tie, tie usmernenia sú vždy nepriestrelné Napríklad výskumné laboratórium Monsanto bolo e, skontrolované len raz za posledných 10 rokov, či skutočne tie GLP uplatňujú. A druhá otázka. V súvislosti s vyjadrením na poslednom vypočutí rozhodnovací proces ohľadom aktívnych prísad sa koná na úrovni EÚ sme počuli, ale v prípade povolovania produktov, to znamená e, tie aktívne zložky plus e, tie ďalšie zložky, to sa vraj robí na vnútroštátnej úrovni a vraj v mnohých prípadoch, e, keď sa takto kombinuje tá aktívna látka s ďalšími, že vlastne z toho vyplynie niečo toxickejšie, než samotná aktívna látka. A to sa robí na vnútroštátnej úrovni. Takže nebolo by dobré rozhodovať o tých e, skutočne o tých finálnych produktoch na ochranu rastlín na európskej úrovni. Aký na to máte názor e, Švédsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo? Nebolo by to lepšie na európskej úrovni? Merci. Ďakujeme pekne. Ance chce reagovať? Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ teda ide kontrolu v oblasti laboratórií, ktoré sú častokrát poskytovateľmi a robia tieto inštitúcie, robia tieto štúdie a akým spôsobom sú podrobené kontrole, ja si myslím, že vždy je lepšie robiť kontroly a audity častejšie. Vo Francúzsku máme odlišný systém auditný a tie audity sa robia veľmi pravidelne a u nás sú častokrát rôzne iné aktivity a môžeme diskutovať teda o tých kapacitách, pokiaľ ide o zvýšenie auditov, na to, aby sa zlepšila kredibilita, bezpečnosť týchto údajov, ktoré sú obsiahnuté v zložkách. Ja si myslím, že my to môžeme iba podporiť. A pokiaľ ide o tie rozhodnutia na národnej úrovni, máme tu na jednej strane evaluáciu tej E, máme tu evaluáciu tých aktívnych látok, čo sa robí na európskej úrovni a na základe vychádza sa z tých hodnotení EFSI a národných agentúr a to môže byť potom predmetom ďalších rokovaní, dialógu, diskusí na to, aby sme teda medzi členskými štátmi a toto rozhodnutie a schváľovanie sa vlastne robí e, s cieľom zvážiť aj tie vedecké vstupy. Členské štáty v prípade, keď štáty hlasujú, vidíme, že sú tu rozdiely. A ďalšia otázka, že či to je iba jediné rozhodnutie na európskej úrovni, pokiaľ ide o tú prípravu takéto konkrétnej látky. Ja si myslím, že to je otvorená téma, o to viac, že tu máme úpravy, ako napríklad v prípade liečiv, kde takéto rozhodnutia sú stále viac na centralizovanej európskej úrovni. Členské štáty teda už iba prispôsobujú sa A treba si takisto uvedomiť, že sú tu možno menšie rozdiely, napríklad pokiaľ ide o ochoreného na rakovinu v Belgicku alebo v Španielsku, ak to porovnáme napríklad s tými e, klimatickými osobitostiami krajín ako je Belgicko alebo Grécko, to znamená, tie podmienky autorizačné schvalovacie, ak by boli iba na európsky úrovni, by pravdepodobne boli oveľa komplexnejšie vzhľadom na množstvo tých kultivárov, ktoré treba zobrať do úvahy, Berúť do úvahy tie jednotlivé regióny, pretože ako som povedala, máme v Európe aj tropické regióny a to treba zvážiť samozrejme, aký je tu záujem európsky akým spôsobom treba postupovať a tieto rozhodovania musia sa opierať o zdieľanie týchto hodnotení a my očakávame, že takéto politické rozhodnutie bude takisto kolegiálnom duchu a takisto je tá komplexná samotná a prispôsobenia sa všetkých týchto rozhodnutí na možné využívanie týchto prv. Ešte krátka pripomienka. My sme zjednotení v rozmanitosti, ale z národnej strane tu máme atomizáciu prostriedkov Takže na jednej strane máme spoločný cieľ, rozhodujeme sa spoločne, pokiaľ ide o analýzy a prístup, kde sa pozeráme na tie osobitosti. To je vlastne aj tá myšlienka za tými tromi zónami, ktoré tu máme, tak ako to tu bolo práve povedané. Možno tomuto by sme sa mali venovať, tie osobitosti klimatológie, máme tu stredomorie a vidíme, že ako sa to cestou uberáme ďalej, vidíme tu stále ďalšie detaily. Nech sa páči, pani Roset. Ďakujem. Nemáme dôvod nedôverovať štúdiám akreditovaných laboratórií v tejto chvíli. Na druhej strane Neviem, ako často sú tieto e, laboratória auditované, ale ak e, sa to robí len raz za 10 rokov, tak na to sa treba pozrieť vo všeobecnosti. Nivån för e, produkter så är min första spontana... Takže otázka teda je, že že je samozrejme ťažké mať e, proces schvalovania na Európskej úrovni pre produkty, pretože práve máme tie rôzne vnútroštátne podmienky, ktoré treba zohľadniť. A máme takisto aj e, rôznu legislatívu a prístup k veciam na vnútroštátnej úrovni. A takisto si uvedomujeme, že e, v tom nariadení Ide o kritériá pre, e, pre, pre riešenie tých jednotlivých, e, pre riešenie jednotlivých e, látok, ale vlastne išlo o to, aby sa tieto kritériá zharmonizovali a to nie je tak jednoduché. Samozrejme, mohli by sme vytvoriť eh, nejaký zoznam nepriateľných látok, eh, tak ako máme aj zoznam eh, nepriateľných receptúr, tak aby sme zabezpečili, že sa nedostanú do produktov. Pokiaľ ide o tie kontroly osvedčených laboratórnych postupov, treba si uvedomiť, že mnoho štúdií nevykonávajú samotní žiadatelia, ale zmluvní dodávateľia. A tí robia celý, celý rad štúdií pro, pre mnohých, mnohých a, žiadateľov. To je jedna z vecí. A rozhodnutia na úrovni Európskej únie, súhlasím s kolegami, to by bolo veľmi zložité, treba zohľadňovať miestne podmienky. Ale potom je tu ešte aj otázka toho, že sa každá aktívna látka buď schváli po prvý raz, alebo sa obnoví jej e, povolenie. A myslím, že v tomto by sa mohol vytvoriť nejaký spoločný európsky postup. No a potom tie metodiky, e, ktoré sa uplatňujú na aktívne látky a tie štúdie, to sú vlastne tie isté, ktoré sa používajú aj na tie receptúry. A aj tie metodiky na vyhodnotenie rizík v oboch prípadoch sú tie isté. Takže vlastne takto sú prepojené. Ďakujem pekne za tieto kvalitné reakcie. Myslím, že sa nám podarilo pohnúť sa dopredu všetkým. Takže dá sa to ešte doplniť v písomnej podobe. Teda na jednej strane reagovali ste na tie otázky, ktoré sme vám zastali. Istotne si uvedomujete, že musíme postupovať spoločne. Nechceme postupovať dogmaticky. Myslím si, že e, v každom prípade sa treba poďakovať za tie vaše vstupné informácie, ktoré sú typické pre vedeckú oblasť. A ja si myslím, že to iba poukazuje na tú komplexnosť situácie, v ktorej sa nachádzame a treba túto komplexnosť riešiť spoločne. Ja by som preto navrhol, alebo povedal, že dnes sa urobilo skutočne veľké množstvo práce. Vieme, že zajtra sa tu bude hovoriť o neonikotinoidoch a sú tu zase ďalšie veci, ktoré sa vytratili z tejto diskusie. Takisto sú tu ďalšie témy, ktoré sú dôležité, takisto nové ochorenia, ktoré sa objavujú. Takže vidíme, aká je tá komplexnosť týchto víziev pred nami a našou otázkou je, aby sme zabezpečili e, určitú reakciu na tieto výzvy v oblasti zdravia našich spoluobčanov. Takže ak sa chceme pohnúť dopredu, tak sa nám to podarí iba spoločne a myslím si, že to bude na prospech všetkých členských štátov. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu prítomnosť, za vašu reakciu a ďakujem aj za vašu prácu a dúfam, že sa čo skoro uvidíme. Ďakujem pekne ešte raz všetkým. Dovidenia.